Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Sitzung. Vítajte na zasadnutí nášho výboru. Máme veľmi zaujímavý program tento týždeň. Najmä zajtra do poludnia bude nasledovať maratón hlasovaní. Chcel som len všetkým pripomenúť, že potrebujete svoje hlasovacie lístky pre prípad, že nebudeme hlasovať elektronicky. Takže začneme našim programom dnes, ktorá, ktorý, ktorý sa zmenil v dvoch bodoch bod číslo 9. To sú e, činnosti výboru STOA. Toto sa odkladá na neskoršie zasadnutie. No a ďalej body 19.20 o farmakovigilancii sa posúva na iný termín na žiadosť spravodajkyne. Sú ešte nejaké ďalšie komentáre k programu? Zdá sa, že nie. Takže je prijatý program v tomto poradí, v tejto podobe. Máme televíziu zo strany DJI Pol, ktorá bude filmovať scény z výboru uh, uh, životného prostredia ale zajtra to bude trochu plnšie, takže aby dnes nevznikol e, nesprávny dojem. Bod číslo 2. Všetky tlmočnícke kabíny sú obsadené až na lotištinu a, et- a estončinu a zajtra nebudeme mať malčinu. Eh, generálny tajomník OSN Pan Kimun eh, poveril Inter-Canada Council v Holandsku preveriť prácu IPCC. Toto bolo väčšinou, väčšinovo uvítané. Takisto bolo uvítané, že bude poverené vedecké grémium touto úlohou a nie vládne grémium. Myslím, že klimatická veda musí byť objektívne neutrálna a e, akademická rada je vedeckým zariadením, ktorý toto, e, ktoré toto môže zabezpečiť a môže posilniť, e, posilniť dôveru v IPCC. Komisia vypracovala komunikačný dokument o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve. Toto je aj pre nás zaujímavá téma, ktorou sa budeme v danom čase v, e, zaoberať. Potom prejdem k bodu 3 nášho programu. Tu ide o smernicu o dreve, timber. Rada 1. marca prijala spoločné stanovisko čiže môžeme prejsť do druhého čítania. A na tomto mieste chcem vám oznámiť harmonogram. Takže čiže návrh eh, Eh, odporúčania Caroline Lucas eh, príjmeme na zasadnutie 7. 8. apríla, konkrétne 8. apríla, teda tu sa budeme venovať tejto téme. Eh, lehota je 8. apríl a hlasovať sa bude 3. 4. mája vo, výrobe, vo výbore a v pléne v júni.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 stratégiu Európskej únie pre región Baltského mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti. Spravodajkyňou je Anna Rozbach, ako vždy pri témach týkajúcich sa Pobaltia, ktorá nás teraz uvedie do témy. Ďakujem, pán predseda. Um, veľmi stručne v regionálnych výboroch e, bola vypracovaná stratégia spoločne s OBSE. E, environmentálno-politické aspekty tejto úlohy som preskúmala. E, pracovný dokument je v pracovnom dokumente ten ekologický aspekt nebol príliš dobre zohľadnený, čiže tu ide o makroregióny a je normálne, že to robí environmentálny výbor, ale e, Pobal, teda Baltické, Baltské more nie je len e, moro, more, ale aj e, tie príslušné oblasti. A životné prostredie tu vždy zohráva dôležitú úlohu. Našim stanoviskom chceme zabezpečiť, aby e, vodovody a teda e, uskladňovanie toxických látok bolo zohľadnené a Bielorusko by takisto malo byť súčasťou tejto problematiky, pretože aj um, sú do toho zapojení prostredníctvom svojej flotily a členské štáty sú vyzývané, aby životné prostredie a príslušné aspekty zohľadnili. Pred pol hodinou som sa skontaktovala e, s e, Nord Stream a tie odpovede, ktoré dostávame, nie sú príliš, e, nie sú príliš uspokojivé a ja dúfam, že v priebehu dňa si k tomu ešte niečo vypočujeme. Takisto je škoda, že neboli zohľadené všetky závery. Je to naozaj veľmi citlivá téma a táto stratégia predstavuje len začiatok paralelných stratégií pre e, Čierne more a Balské more a e, my e, želáme kolegom veľa šťastia. Budem rada, budem rád, rada, ak niekto bude mať nejaké myšlienky. Ďakujem. Ja, Ďakujem pani spravodajkyni. Takže tá otázka, teraz je otázka, či sú k tomu pripomienky. Ja by som z mojej strany mal jednu pripomienku pani, e, pani Ros, Rosbach spomenula Nord Stream. Samozrejme, každý projekt mora predstavuje určitý zásah, ale formulácie, že Nord Stream má ďaleko siahlejšie dopady pre životné prostredie v danom regióne, je veľmi taká ostrá prognostika. Štyri členské štáty preskúmali a prijali uh, tieto body. Fínsko, Švédsko, Litva a Nemecko. Čiže neviem, či to bude mať nejaké ďaleko siahle dopady, keď to viaceré krajiny preskúmajú a dospejú z záveru, že je to kompatibilné e, s predpismi, tak e, by sme e, možno sa mali trochu ukludniť. E, samozrejme, môže to mať e, dopady na životné prostredie, ale ďaleko siahle dopady by bolo v rozpore s tým, k čomu dospeli viaceré členské štáty. Teraz Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Nechcem sa vás dotknúť, ale neviem, či tie vaše vyjadrenia, či ste to urobili ako predseda alebo ako, alebo ako člen ehm, výboru pre životné prostredie, pretože správa, ktorú predložila pani Rozbach, je podľa mňa veľmi dobrá. Mám určité pochybnosti, čo sa týka uh, plynovodu Nord Stream. Uh, E, tú dôležitosť, ktorú jej pripísala vo svojej správe, v každom prípade správne dala do popredia svojej správy otázky životného prostredia. Vo všeobecnosti si myslím, že by sme mali ten koncept makroregionov trochu aj z našej strany zdôrazniť, naplniť obsahom. Ako viete, momentálne prebieha veľká diskusia aj v regionálno-politickom výbore, ktorý je zodpovedný tam, kde tento koncept vo všeobecnosti platí ako koncept budúcnosti pre budúcu regionálnu politiku. A myslím, že tu by sme mali ešte mm, e, prispieť určitými inputmi aj zo strany nášho výboru. Chcel by som e, spomenúť ten príklad stratégia pre alpský priestor. Na toto chcem poukázať. Tu by bolo pre pani spravodajkyňu dobré, alebo stálo by za zváženie, keby sme sa pokusili E, vytvoriť e, environmentálny rámec a toto už nejakým spôsobom zakomponovať do stanoviska. Toto by možno bolo žiadúce. Nie len spomenúť tam, vypichnúť niekoľko bodov pre e, región Balckého mora, ale vytvoriť taký všeobecnejší rámec. A ten prístup pokladám za veľmi zaujímavý a chcel by som na tomto mieste zablahoželať pani spravodajkyni za jej prácu. Ďakujem. Teraz Marita Elskok. Eh, tak, herr ordförande. Jag tänkte tala svenska. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po švedsky. V prvom rade som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni, chcela poďakovať sa pani spravodajkyni za jej prácu, pretože je najvyšší čas, aby Európska únia mm, mala dobre prepracovanú stratégiu eh, Pobaltia, Pobaltského mora. Ale to samozrejme znamená aj, že musíme urobiť všetko preto, aby sme túto stratégiu aj zrealizovali. Nesmie to ostať len pri pekných vyhláseniach na papieri, ale je potrebné to aj implementovať, pretože tu máme ten ozajstný zásadný problém e, so stratégiou e, pre región Baltského mora. Inými slovami, dohodnuté opatrenia musia byť aj zrealizované. Doteraz sa to nepodarilo, doteraz jednoducho z návrhov nič v praxi nevzniklo, k ničomu nedošlo. Preto by bolo dobré, keby sme toto v texte aj mohli jasne zdôrazniť. Teda tu niekde v správe by sme mali jasne povedať, že tá, to vykonávanie je veľmi dôležité, tá implementácia, pretože pri stratégii mm, Baltského mora máme vynikajúcu východiskovú situáciu. Je tu celý rad smerníc EÚ a programov EÚ, ktoré už všetky existujú a členské štáty sú právne zaviazané, už je k dispozícii aj financovanie, teda finančné zdroje. Nož, čo by sme mohli napríklad robiť? By bola <laughs> rámcová smernica o vodách, ktorú by sme mali v plnej miere využiť, alebo prítomnosť, zredukovať prítomnosť nebezpečných eh, toxických látok, ale ide tu aj o to, aby sme povedali, že polohospodárstvo doteraz predstavuje ten najväčší zdroj pre eh, nadmerné nadmerné hnojenie e, Baltského mora. Takže je potrebné už existujúce nástroje v druhom pilieri polnohospodárskej politiky e, lepšie aplikovať. Ďalej, e, rybolovná politika musí byť príslušným spôsobom zreformovaná, aby e, bol možný trvalo užateľný rozvoj, rozvoj v oblasti regiónu Balského mora, rybolovné kvóty, ako aj medzinárodné organizácie toto vlastne už zadávajú. Naše požiadavky v súvislosti s poľnohospodárstvom a rybolovom sú nevyhnutné na to, aby e, zachránili toto vnútorné more, toto ohrozené more. A bolo by dobre, keby sme na toto jasne v správe poukázali, že je to nevyhnutné. Iný bod sa týka fosfátov, ktoré sa nachádzajú v pracích prostriedkoch a takisto e, prispievajú k nadmernému, nadmernému hnojeniu. Jedna krajina už má existujúcu, e, existujúci zákaz a po celej e, európskej úrovni prebiehajú opatrenia týkajúce sa fosfátu. Bolo by dobre, keby sa tam zapojili ešte aj ďalšie krajiny. Bolo by to veľmi užitočné pre budúcnosť Balckého mora. Aj toto by sme mohli zohľadniť v správe. Takže plynovod, pardon, áno, plynovod e, Nord Stream. Som rád, že pani spravodajkyňa túto tému nastolila, pretože dopady tohto obrovského projektu nemožno jednoducho ignorovať. Avšak ja by som si želala, keby v texte bolo jasne povedané, že Nord Stream je aj zodpovedný za to, aby zabránil dopadom na životné prostredie. Myslím, že toto by sme mali v texte veľmi jasne vyjadriť, tak ako aj skutočnosť, že podnik musí sám samotný uhradiť e, potrebné environmentálne opatrenia, aby e, sa ten účet potom neposlal nejakému ehm, susediacemu štátu, ehm, nejakému pobaltskému štátu. To súvisí aj s tým, že dotknuté krajiny vôbec tento projekt akceptovali a je dôležité, aby sme to ešte raz spomenuli v správe. Okrem toho si myslím, že pre budúcnosť Balského mora by bolo dobré zabezpečiť, aby aj na najvyššej úrovni, teda aj na úrovni e, šéfov vlád e, pobaltských krajín, bolo toto predmetom diskusie. Takisto sa tým zabezpečí, že už dohodnuté ako aj nové opatrenia budú naozaj implementované v súvislosti s rybolovom, polnohospodárstvom, zákazom fosfátov, zodpovednosť Nord Streamu a zodpovednosť e, e, hlav vlád. Toto všetko by tam malo byť spomenuté. Ďakujem pekne pani spravodajkyni a ešte predložíme dodatočné návrhy, možno aj čosi k tým 20 miliónom eur, ktoré sú k dispozícii pre štáty, ktoré nie sú členmi EÚ a ktoré takisto chcú niečo urobiť pre budúcnosť a prežitie e, Baltského mora. Takže týchto 20 miliónov, ktoré sú k dispozícii, musia byť čo najrozumnejšie použité. Ďakujem. Ďakujem za tieto informácie, za poukázanie na iné aspekty e, baltkej stratégie Viktorio Podas Prody. Viktorio Prody. Ďakujem, pán predseda. je dôležité, aby sme o tom diskutovali. Je to prvý, jeden, prvých, jeden z prvých makroregiónov, ktoré spomíname. A to má určitý špecifický význam. Aj Ruská federácia by mohla byť zapojená do tohto celého projektu. Čiže môžeme zdôrazniť aj dôležitý aspekt susedskej politiky s Ruskou federáciou prostredníctvom tohto. Je dôležité, aby sme príslušne zohľadili definíciu makroregiónov. <clears throat> Z ekologického hľadiska je Baltské more poznačené predovšetkým tým, že výmena vody postupuje, napreduje veľmi pomaly to znamená, že je tým príslušne ohrozený ekosystém. A na základe toho je potrebné prijať určité opatrenia. No a takisto emisie z riek, ktoré sa dostávajú do Baltského mora. Aj toto treba zohľadniť je potrebné prijať určité mm, úpravy najmä pre susedské štáty, ktoré prostredníctvom týchto riek zavádzajú odpadové látky do regiónu Balského mora. Je potrebné vytvoriť špecifické um, prepojenia k jednotlivým makroregiónom. No, že toto bude mať svojím spôsobom dopad aj na polnohospodárstvo, pretože aj polnohospodárstvo ovplyvňuje e, vlastne moria, vody. A a e, samozrejme nadmerné, môže dojsť k nadmernému hnojeniu prostredníctvom e, odvádzania látok e, riekami e, do Baltského mora. Ale tieto problémy sa dajú riešiť. Takže mali by sme to ďalej sledovať s veľkou pozornosťou. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda bohužiaľ bez mikrofónu vyvolal ďalšieho rečníka. E, Panie Przewodniczący, chciałbym w swojej wypowiedzi odnieść się do jeszcze jednego aspektu. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte mi, aby som poukázala ešte na jeden aspekt, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Dovolím si upozorniť vás na jeden problém. Rzuconych, či zalegajúcich na dnie Bałtyku. Tým mám na mysli všetky chemické zbranie, ktoré spočívajú na dne Baltického mora od druhej svetovej vojny. Oznámy sa líši, ale skutočnosť je taká, že takéto chemické zbranie sú veľmi nebezpečné. Chemické zbranie pochádzajúce z druhej svetovej vojny, ktoré potenciálne predstavujú riziko do budúcnosti. A hoci problém by sa mohol stať reálnejším eh, o niekoľko desiatoch rokov, ale Momentálne by sme mohli použiť informácie a získať informácie e, zo strany Ruskej federácie. Ťažko si vieme predstaviť, aká katastrofa by sa mohla udiať, ak by tieto chemické látky um, sa uvoľnili. Existujú prípady e, rybárov, ktorí sa popálili týmito chemikáliami a my nemôžeme ignorovať tento problém. No a samozrejme, východisková pozícia je prístup k informáciám a tiež k vojenským archívom, archívom aby sme dokázali odhadnúť riziko. A toto je problém, ktorý keď hovoríme o tejto správy, by sa mal súčasťou, stať súčasťou práce Európskeho parlamentu. Agenda. Áno, máte pravdu, že je tam mnoho pozostatkov zo svetovej vojny, mnoho chemikálií a toto je skutočné riziko. Nikto ďalší sa nehlasí o slovo, tak dávam slovo pánovi Lindholmovi z komisie a potom samozrejme dostane slovo pani spravodajkyňa. Komisia. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne za túto mimoriadne plodnú diskusiu. Ďakujem za tie dobré príspevky, ktoré tu odzneli z úst členov tohto výboru. Komisia je presvedčená, že je mimoriadne dôležité, aby výbory REGI a ENVI nadalej hovorili o tejto stratégii všetky stratégie pre makroregióny, ale v tejto fáze hlavne stratégia Balckého mora, pretože my závisíme od týchto vašich vstupov a od politického tlaku, ako poukázala švedská poslankyňa. Je mimoriadne dôležité, aby to bolo na prvých miestach v politickej agende aby tá implementácia bola úspešná. A na to je potrebné stále na politickej úrovni hovoriť o všetkých opatreniach. A my si myslíme, že Európsky parlament veľmi pozitívne prispel tejto diskusie a tešíme sa na záverečnú verziu vášho textu, ktorú sa potom pokúsime samozrejme zapracovať v čom najvyššej možnej miere do našej stratégie. Stratégia nikdy nepredstavuje nejaký dokument, e, ktorý by bol raz a navždy daný. Takže všetky vaše inputy zapracujeme, tešíme sa na ne, tešíme sa na spoluprácu do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Rozbach, spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, Máme tu mnoho pozmaňovacích návrhov, pokiaľ ide o životné prostredie, o polnohospodárstvo, o rybolov, fosfaty, zbranie. Toto všetko samozrejme si zaslúži byť spomenuté v tomto stanovisku. Ale máme tu určité obmedzenie, určitý počet znakov, ktoré musíme rešpektovať. Ale ako hovorím, teším sa na všetky dobré pozmeňovacie návrhy zo strany kolegov. Máme k dispozícii iba jednu a štvorku na naše stanovisko. To stanovisko nemôže presiahnuť spomínanú dĺžku. A samozrejme, že kolegovia, ktorí sa prihlásili o slovo, majú pravdu, že všetky problémy, ktoré spomínali, sú mimoriadne dôležité. Aj spolupráca s Ruskom. Ja sama som sa tým zaoberala. Teda je potrebné, aby tam išla iba čistá voda, voda, ktorá prešla procesom čistenia, to je jedno, či je to komunálny odpad, alebo polnohospodársky, alebo priemyselný. Toto nemôže byť e, končiť v Baltskom mori, tak ako to bolo za ostatných 30 rokov. Toto je naozaj veľmi komplikovaná problematika. Dunajský región, Alpský región, Tých sa to predsa tiež týka. Bohužiaľ máme čas na pozmeňovacie návrhy iba do zajtra do 12.00, ak tú lehotu samozrejme nepredložíme. Neviem, či by to šlo alebo nie. To je moja otázka na sekretariát. Ale teším sa na všetky pozmeňovacie návrhy, ako som už spomínala. Ďakujem pekne, pani Rozbach, za celú odvedenú prácu. Máte pravdu, že lehota na pozmeňovacie návrhy končí zajtra o 12. Inak to nejde, tak aby sme mohli hlasovať na čas ešte pred hlasovaním v REGI, tak aby, aby REGI mohol hlasovať aj o našom stanovisku. 7. apríla teda bude hlasovanie v našom výbore. Tým sa dostávame k bodu číslo 5 programu. Ide o otázku na ústne zodpovedanie. Autorom tejto otázky je Chris Davis a ide tu o vykonávanie smernice o vozidlách po dobe životnosti za obdobie 2005 až 2000. a týmto udelujem slovovi, slovo Chrisovi Davisovi. Takže Chris má slovo na otázku a potom dostane komisia slovo na odpoveď. Chris, ďakujem pekne. Na úvod si dovolím len položiť tú otázku, ktorá je v bode číslo 6 hovorí pán Davis a potom e, môžem položiť ešte doplnkové otázky. Dobre, všetci to tu máme pred sebou, všetci čítať vieme, takže poprosím komisiu o reakciu. Pán Kökler z DGNV. Ten tu nie je? Tak pani Blanko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka pána poslanca sa týka toho, či by komisia mohla predložiť hodnotenie súčasného stavu vykonávania smernice o vozidlách podobe životnosti. Otázka teda ide tým smerom, aké kroky plánuje komisia podniknúť na zlepšenie súčasnej situácie. Dovolte mi, aby som na úvod zopakovala, že ide o jednu z priorít komisie je to jedna z priorít pána komisára Potočníka, aby sa zlepšilo vykonávanie eh, legislatív v oblasti eh, životného prostredia. Táto smernica ponecháva členským štátom konečné rozhodnutie, iba stanovuje určité princípy a členské štáty si sami môžu vybrať, ako dosiahnu ciele stanovené v smernici tomto konkrétnom prípade jedným z hlavných problémov, pokiaľ ide o implementáciu e, tejto smernice pre komisiu, je, že sa do toho zapája viacero vládnych miest ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia, regionálne úrady, ktoré vydávajú povolenia a robia kontroly, pokiaľ ide o príslušné zariadenia. To všetko sú aktéry, ktorí sa zúčastňujú procesu implementácie. Z tohto dôvodu sa implementácia komplikuje a hoci sa situácia zlepšila po celom území EÚ, z nášho hodnotenia momentálne vyplýva, že smernica o vozidlách podobe životnosti zatiaľ nedosahuje svoje potenciálne ekonomické a environmentálne prínosy. To je teda momentálna situácia. Vyvážanie e, vozidiel z druhej ruky, to sú často vozidla podobe životnosti, tieto by sa mali recyklovať v EÚ, ale nedeje sa to, takže je to jeden z príkladov nedostatočnej implementácie tejto smernice. To vedie k strate, ako som spomínala, možných hospodárskych a environmentálnych prínosov. Iste viete, že komisia v novembri minulého roka vypracovala správu o implementácii smernice na obdobie 2005 až 2008 v našej správe sa dozviete, ako sa k tomu stavia komisia. Dovolím si uviesť tri veci. Na prvej strane si prečítate, že disciplína nie je uspokojivá. Na strane 2 sa zase uvádza, že kvalita podávania správ je v niektorých e, prípadoch spochybniteľná a ešte na strane 6 celkovo implementácia smernice je potrebné ju zlepšiť. Takže takto vyzerá momentálna situácia. To však neznamená, že komisia zatiaľ neprijala nejaké kroky na zlepšenie situácie. To tak vôbec nie je. V prvom rade komisia príjma kroky, pokiaľ ide o náležitú transpozíciu tejto smernice. V tejto súvislosti komisia prijala právne kroky, vychádzajúc z tejto analýzy shody. 14 eh, prípadov sme začali na nedodržanie. Dva prípady sa dostali pred Európsky súdny dvor. Takže toto je momentálna situácia. Nepostupujeme však iba právne proti týmto nedržiavajú, komisia robí aj iné kroky na zlepšenie implementácie smernice. Máme dva ciele. Smernice o vozidlách po dobe životnosti. Poprvé chceme predchádzať eh, vytváraniu odpadu, takže chceme znovu využívanie, recyklovanie. A v tejto súvislosti chceme, aby členské štáty dosiahli stanovené ciele vy ste viete, že smernica chce, aby členské štáty vyplňali dotazník pre komisiu. Poprvýkrát to robili v júni 2008 za rok 2006 a z tohto vyplynulo, že 13 členských štátov zatiaľ nedosahuje cieľ na rok 2006. za rok 2007. Tam sme v dotazníkoch videli zlepšenie. A v správe alebo dotazníku z júna 2010 tam sa dozvieme, ako to vyzerá za rok 2008. Takže zlepšenie nastáva, ale nie je uspokojivé. To tempo zlepšovania nie je uspokojivé. Komisia eh, teda žiadala členské štáty o vysvetlenie a my momentálne analýzujeme odpovede členských štátov. V odpovediach, ktoré sme dostali, ktoré sme si už prečítali, sa ako dôvody uvádza to, že hospodárske subjekty, že tam je teda vlastne stanovená lehota, v ktorej musia plniť tieto povinnosti. Ide o producentov, predajcov, mnoho hospodárskych subjektov, ktoré sa účastňujú na implementácii tejto smernice. Ďalšie dôvody. Nedostatočný počet zariadení na likvidáciu takýchto vozidiel. Takže zrejme ide o kombináciu týchto dvoch okolností. Toľko teda k implementácii. Počas hodnotenia národných správ sme zistili, že sú tu veľké rozdiely a my sme zistili, že ciele nie sú postačujúce, že to nie je, tak povedať, koniec príbehu a že nedostatečná implementácia by mohla byť spôsobená tým, že členské štáty momentálne využívajú rôzne metodiky, aby splnili cieľe stanovené v smernici. Takže sa snažíme zdohodnúť s členskými štátmi na nejakej spoločnej metodike na výpočet cieľov. Komisia na to zriadila pracovnú skupinu na harmonizáciu metodiky výpočtu a pripravujeme momentálne spoločné usmernenia. Pracovná skupina, ktorá bola zriadená komisiou, pozostáva nielen z komisia zastupcov členských štátov, ale sú tam aj zástupcovia odvetvia. To je mimoriadne dôležité, pretože priemysel odvetvie v mnohých členských štátoch e, sa e, vlastne podiela na implementácii smernice o vozidlách v podobe životnosti. Ďalšia vec súvisiaca s nedostatočnou implementáciou, tom sú, ty, to sú systémy riadenia, ktoré fungujú momentálne v členských štátoch. Minulý rok v decembri komisia zaslala členským štátom dotazník, aby zistila, ako to vyzerá so systémom riadenia, pokiaľ ide o smernicu o vozidlách v podobe životnosti, napríklad predloženie zodpovednosti producenta, počet vozidiel, ktoré sa vyrobili, doviezli, vyviezli. A v výbore, ktorý sme zriadili s členskými štátmi, sa venujeme problému predaja vozidiel z druhej ruky ojazdených vozidiel. Členské štáty majú komisii predložiť štatistiky, pokiaľ ide o vývoz a pokiaľ ide o krajiny, do ktorých sa vyváža. Toto je dobrovoľná činnosť členských štátov. No a my tieto odpovede potom samozrejme budeme analýzovať a teda uvidíme, aké závery príjmeme. Čo by sme mohli ešte urobiť do budúcna? Doteraz som hovorila o tom, aké opatrenia sa už uplatňujú. Je tu jedno opatrenie, o ktorom sa momentálne diskutuje s členskými štátmi a s priemyslom. Ide o možnosť pozmeniť dotazník k smernici na trojročné implementačné správy, tak aby ten dôraz bol väčší. Týmto sa momentálne zaoberáme. Ďalej sa zaoberáme a diskutujeme v pracovnej skupine o ďalšom možnom opatrení a to, či by nebolo dobré pozmeniť tie výročné správy, usmernenia, na ktorých pracujeme, keby to neboli postačujúce. A ešte si vás dovolím poinformovať o tom, že komisia momentálne zvažuje nie len pre túto legislatívu, ale pre všetkú legislatívu v oblasti životného prostredia zvažuje možnosti lepšieho monitorovania vrátane inšpekcií, pokiaľ ide o dodržiavanie legislatívy o odpade. My sme urobili štúdiu, dopadovú štúdiu. Táto hovorí, že môžeme týmto spôsobom dosiahnuť obrovské hospodárske a environmentálne prínosy, ak by takéto inšpekcie fungovali. Takže my ďalej pracujeme na našej analýze a ako náhle dostaneme viac informácií, upovedomíme parlament. Toľko teda k otázke pána Davisa a ďalších poslancov. Komisia nie je v žiadnom prípade plne spokojná s uplatňovaním tejto smernice. Je tu mnoho aktivít, ktoré buď to už realizujeme alebo pripravujeme s priemyslom a členskými štátmi, ale samozrejme veľmi radi si vypočujeme vaše návrhy, budeme s vami spolupracovať tak, aby sa zmena privodila rýchlejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo Chrisovi Davisovi. Už 10 eh, rokov, odkedy sa táto smernica stala zákonom, takže je na čase sa pozrieť eh, na túto situáciu a myslím, že je tam 25 až 30 miliónov e, takýchto aut ročne. To je obrovský objem odpadu v Európe. Legislatíva má zabezpečiť to, že znečisťovať tie látky sú, sú odobraté od tých aut, že sú primerane spracované a keď sa takéto auto teda e, rozoberie, tak e, je tam maximálna selekcia a využije sa tento materiál. Výrobcovia aut vyrábajú aut práve tak, aby sa ľahšie recyklovali. Takže ďakujem komisii za to, čo si myslím, že je veľmi e, poctivý e, odhad e, súčasného stavu. V diskusiách, ktoré som mal s komisiou a s ľuďmi v Spojenom kráľovstve o tejto veci, som si uvedomil, že komisia sa pozerá na stupeň, do akého sa e, splňajú ciele recyklácie. Niektoré z nich e, je to rôzne v rozličných členských krajinách, ale niektoré tie výsledky nie sú vôbec zlé a potrebujeme presné informácie o počte aut, ktoré dosahujú koniec eh, svojho životného cyklu. Keď sa pozrieme na Spojené kráľovstvo, tak eh, podľa mňa dostávate maximálne informácie o polovici takýchto starých aut. Čísla a analýza, ktorú komisia robí, musí byť podložená, musia tam byť eh, informácie, ktoré sú presné. Najskôr teda si myslím, že je tu málo politickej vôle implementovať legislatívu v niektorých členských krajinách. Čiastočne sa to odráža v tom, že niektoré členské krajiny to demonstrovali tak veľmi dobre, napríklad Švédsko, Holandsko, Dánsko, pán predseda, možno. E, teda množstvo členských krajín e, to tak robí, množstvo nie. Čiže kladím si otázku, prečo komisia častejšie nedáva na program Európskej rady ktorý sa, ktorá sa stretáva dnes, takéto témy. Prečo sa neukazuje prstom na ministrov? Táto krajina to robí a vy nie. Teda potom e, ministri sa môžu vrátiť do hlavných e, miest a presadiť, aby štátni úradníci si robili svoju prácu. Takže prosím, e, myslíte na to tak, že nikto sa nechce cítiť trápne, hlavne nie v očiach, v očiach svojich kolegov. Čiže toto je dobrá príležitosť, aby sme získali takúto politickú podporu. V Spojenom kráľovstve sa zdá, že je osobitný problém, ktorý sa možno opakuje aj v iných členských štátoch, že máme e, registračné organizácie, e, e, určitú organizáciu vo Svanzi, ktorá registruje autá a táto pracuje podľa svojich požiadaviek, ktoré, stanov, ktoré definoval britský parlament, má záznamy a vôbec žiadny záujem uh, zabezpečiť dodržiavanie e, tejto našej smernice. Sú to politické inštrukcie. A keď som sa snažil získať od nich odpovede, tak podľa mňa toto je tá najhoršia byrokratická organizácia v celom Spojenom kráľovstve. A moji kolegovia z Británie so mnou súhlasia. V Spojenom kráľovstve v legislatíve, keď sa auto dostane po dobu svojej životnosti a je odregistrované, tak sa musí vystaviť e, certifikát, aby sa dokázalo, že sa urobila tá primeraná recyklácia. V Spojenom kráľovstve je tu ale taká medzera. Môžete tvrdiť, že ste e, zničili to auto sami, že ste ho zošrotovali sami Čiže nemusíte mať žiadny takýto certifikát o zničení a zároveň auto sa neodregistruje. My to robíme v 100 tisíckach prípadoch každý rok. Auto sa neodregistruje a je zošrotované. Je to jednoducho taký e, cyklus. Toto sa deje. Niektoré auta, autá pravdepodobne sa dostávajú do východnej Európy. V takom prípade kto je za to zodpovedný. Niektoré z nich e, sú naspäť na cesta a riadia ich nejakí zločinci. Nie je to celkom jasné. Väčšina z nich sa zošrotuje, ale nie sú odregistrované a potom komisia nemôže mať presné informácie, presné dáta. Takže ak ja by som uh, mal vyzvať komisiu, aby začala eh, proces pre porušenie pravidel voči mojej krajine na, tejto, na tomto základe, tak by povedali, že nič v smernici o konci životnosti nie je, čo by definovali odregistrovanie. Takže neporušujú sa žiadne pravidlá. Nedostatok politickej vôle. Znova, toto je uh, niečo, čo treba napraviť. Ale ja si kladiem otázku komisia, či aby sa e, napravili veci v Spojenom kráľovstve a iných krajinách, bude sa tu urobiť, urobí sa tu nejaká nová legislatíva alebo nejaké usmernenia smerom k náprave, alebo čo? Možno by ste nám mohli povedať. Viktoria Prody. Ďakujem, pán predseda. Som vďačný pánovi Davisovi a aj zástupkyni komisie. Myslím si, že je tu dobrý dôvod, aby sme začali s revíziou e, analogicky s odpadom, zvlášť teda mám na mysli elektronické zariadenia. Je pravda, že musíme mať obnovu zdrojov, že to nie je len environmentálny problém. Ja som presvedčený, že reorganizácia smernice je dôležitá a mm, takýmto spôsobom by automobilový priemysel bol viacej zaangažovaný. Napríklad e, tie nadmerné kapacity e, automobilového priemyslu, ktoré momentálne existujú, by sa dali využiť aspoň do určitej miery na to, aby sa e, tie autá na konci doby životnosti primeraným spôsobom e, rozoberali a že by tu bola väčšia selekcia buď na súčiastky alebo na nejaké prvotné materiály. Podľa mňa toto by mal byť princíp za revíziou smernice. Ďakujem. Teda Zeber, ďakujem pekne a ja chcem poďakovať komisie za tie odpovede, ktoré nám poskytla. Podľa mňa je ešte teraz uh, veľa problémov, praktických problémov, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Tá bola pripravená s e, dobrým úmyslom, ale je tu mnoho problémov so skutočne dobrou implementáciou, ktorá chceme, aby tá implementácia bola naozaj veľmi dobrá. Takže na nás všetkých, aby sme našli spôsoby, ako zlepšiť to fungovanie v praxi. My e, samozrejme sme vychádzali z dobrých úmyslov, ale je potrebné venovať sa tomu praktickému spôsobu implementácie. Takže je dôležité, aby už aj pri príprave smernice tá implementácia bola zohľadňovaná, spôsoby implementácie, pretože aj reakcia komisie poukazuje na to, že tých problémov s implementáciou je veľmi veľa, dokonca tu nie sú ešte ani usmernenia, to ma veľmi prekvapilo. Smernica pochádza z roku 2000, Systém evidentne nefunguje a preto my, teraz Európsky parlament, sa musíme snažiť využiť naše možnosti, pokiaľ ide o producentov, tak aby to fungovalo správne. Pretože aj tie obavy, ktoré zaznievajú z radov priemyslu, sú podľa mňa opodstatnené. Takže ešte raz apel na Pani z komisie, prosím, poveste nám, aké úvahy prebiehajú v komisii, aby poprvé zdroje, ktoré máme v prípade vozidiel, boli prakticky dobre využívané. To poprvé teda. A po druhé, ako teda zabezpečiť, aby tieto autá neboli vyhadzované, nekončili na skládkach, ale aby sa náležitým spôsobom recyklovali, využívali, buď to iba časti. Toto je dobré z ekologického aj z ekonomického hľadiska ale skrývať sa za členskými štátmi, že tieto neposkytujú dostatočné, člen, dostatočné údaje, to podľa mňa nie je postačujúce. Naozaj by som očakávala od komisie skutočné konkrétne návrhy do praxe spoliehať sa len na členské štáty, podľa mňa sa ukázalo, že to nie je správny prístup, pretože niektoré členské štáty skladka nevykazujú dochod, do, ochotu urobiť viac, než tomu bolo doposiaľ. Ďakujem. Miss Hebner. Hebner. Dziękuję bardzo przede wszystkim koledze Davisowi, ponieważ... E, Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať pánovi Davisovi predovšetkým, pretože problém, o ktorom dnes hovoríme, nie je nový. Nie je to otázka, o ktorej sme práve začali diskutovať. Pochopila som to tak, že potrebujeme informácie o implementácie smernice medzi rokom 2005 a 2008 Teraz máme rok 2010, takže sa môžeme pokúsiť urobiť e, diagnózu toho, či a do akej miery táto smernica sa implementovala, kde sú problémy a z toho, čo sme počuli od komisie, problémy sú spojené práve s implementáciou smernice v členských krajinách. riaditeľ spomenul, že skoro polovica krajín neimplementovala zákony e, primerane alebo správne, preto podľa mňa potrebujeme určitú disciplínu a tie krajiny, ktoré neup- neimplementovali smernicu plne, by mali byť napomenuté. A je smutné počuť e, to, že táto smernica sa implementuje oneskorenie kvôli nedostatku vôle zo strany týchto členských krajín a ich hospodárstiev. Mm, nedokážem si teda predstaviť, že sú subjekty, ktorú nechcú byť súčasťou hospodárskeho sektora. Možno, že sú tu iné nariadenia, ktoré bránia tomu, aby sa títo operátori nesprávali racionálne. Čiže pozerajme sa na smernicu z tohto uhla a to tak, aby sa vytvorili miesta, kde služby pre autá po dobe životnosti by sa ponúkali. Podporila by som pána Davisa a podľa mňa musíme získať informácie o tom, kde sú problémy a ako to môžeme napraviť, pretože v našich eh, krajinách môžeme sa obrátiť na naše vlády a dokonca vyvinúť určitý tlak, ak smernica nebola implementovaná primeraným spôsobom. Keď som bola poslankyňou v našom národnom parlamente v Poľsku, tak som bola súčasťou implementácie tejto smernice a uistili nás, že všetko pôjde hladko. Ale ak počúvame od komisie, že sú krajiny, kde smernica nebola implementovaná primerane, tak eh, chcela by som, aby ste povedali, ktoré krajiny majú takéto problémy, pretože túto informáciu môžeme potom posunúť na národnú úroveň. Sú tu nejakí ďalší kolegovia, ktorí majú otázku? Ak nie, tak dám slovo eh, komisii. Takže pani riaditeľka Blanko, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pozorne som si vypočula, čo povedali vážení poslanci mm, ohľadom tej mojej reakcie a moja správa je naozaj e, veľmi otvorená a mm, komisia pracovala veľmi intenzívne s členskými krajinami a s automobilovým priemyslom preto, aby sa záznamy o implementácii o tejto smernici zlepšili. Je to správne, že situácia nie je plne uspokojivá, ale chcem zdôrazniť, že situácia sa postupom rokov zlepšuje a my sme sa rozhodli o, tento, o tomto postupe spolupráce, aby sa zlepšili tieto záznamy tým, že poskytneme určité usmernenia a v mojom prvom príspevku som povedala, že práve chceme zverejniť veľmi dôležitý dokument o usmerneniach. Je to proces z komitológie pres, preskúmaním a Dúfame, že toto bude veľmi užitočné. Mám príklad, pripravujeme usmernenia o vývoze e, takýchto e, aut. Ak sa toto usmernenie schválí, bude to znamenať, že e, vývoz takýchto aut na odpad bude e, v rámci kategórií o odpade, čiže bude to predmetom rovnakého, rovnakých inšpekcií ako iné kategórie odpadu, čiže toto sú pozitívne kroky. A keď e, počúvam rozličné príspevky o tom, že by sme mali sa uchyliť k radikálnejším krokom a zmeniť smernicu, tak v podstate znovu na členských krajinách bolo ponechané, ako budú implementovať smernicu a komisia stanovila len všeobecné princípy. <clears throat> Niektoré členské krajiny majú tieto certifikáty o zošrotovaní, e, ak chcú byť e, vyňatí z daňového systému, ak teda nechcú platiť za vozidlo. Tak toto naozaj funguje. Pretože ak nebudete mať takýto certifikát o zošrotovaní, <clears throat> e, ktorý vydá autorizovaný orgán, tak musíte ďalej pokračovať a platiť svoje ročné dane. Čiže niektoré systémy sa zlepšili, niektoré krajiny to neurobili. Podľa mňa sa musíme ešte stále a už veľmi skoro, teda v júni tohto roku, uvidíme, či záznam o implementácii sa zlepšil alebo nie. A ak nie, tak by sme mohli prejsť k hodnoteniu iných možností, ktoré budú zahraňať iné možnosti, ako revidovať smernicu, aby sa posilnila alebo aby bola presnejšia, pokiaľ ide o požiadavky na členské krajiny. Bude to predmetom hĺbkovej dopadovej štúdie a samozrejme výsledky prezentujeme, keď budú kompletné. Ďakujem. Pán Davis, znovu ďakujem komisii za odpoveď. Komisia povedala, že chce mať e, informácie, že sa pozrie na tie údaje z júna, z, v júni a ak tu nebude nejaké značné zlepšenie, tak e, sa uchýli k radikálnejšej možnosti revízie. Komisia má právo iniciatívy, ale ja dúfam, a vy budete so mnou, dúfam, súhlasiť, že by sme sa vrá- mali vrátiť k tejto téme neskôr v priebehu roka, aby sme posúdili, ako e, sa komisia pozerá na túto situáciu, ako ju teda vníma. To si poznačíme a teraz prejdeme k ďalšej téme programu a tu ide o kritéria udržateľnosti pre biopalivá. Otázku predložila pani Eckhout, pán Le- pani Lepáš, pán Senis, pán Lange a pán Gebrandy. A chcel by som požiadať pána Eichela, či, Eich, Eichhouta, či chce povedať niekoľko slov. Ďakujem, pán predseda, niekoľko slov, len pretože táto otázka je jasná sama o sebe, hoci ja by som chcel samozrejme zdôrazniť, že odkedy mm, kladíme tieto otázky, niečo sa zmenilo. Tretie otázke, kde sa pýtame, aké je stanovisko k udržateľnosti pokiaľ ide o, solid, o pevnú biomasu, poznáme už teraz túto odpoveď, e, prečo ste sa nerozhodli pre záväzné kritériá pre pevnú biomasu. To je veľ, veľkým sklamaním a naozaj si myslím, že pokiaľ ide o udržateľnosť biopaliu a biomasy, že toto je dôležité. Máme tu, <clears throat> mali sme tu veľmi um, také horúce diskusie na túto tému. Podľa mňa to je teda nový začiatok pre otvorené diskusie o dôležitých témach a tieto tri sú tie najdôležitejšie, takže prosím, odpoveď si na tri otázky. Implementácia udrž- kritérií udržateľnosti špecificky ide o definíciu e, oblasti. Toto je veľmi kontroverzné, pretože môže to viesť k odlesňovaniu, a mohlo by sa to považovať za neudržateľné. Potom zmena využívania e, pôdy, kde komisia stojí. Sú tu rozličné štúdie, ktoré dokazujú veľký dopad na e, pôdu a potom, keď hovoríme o kritériách udržateľnosti, pokiaľ ide o pevnú biomasu, prečo ste sa nerozhodli vybrať záväzné kritériá, hoci Eh, o tom hovorili niektoré členské krajiny, aj niektoré sektory priemyslu. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo komisii. Máme tu zástupcom DG Energy a DG Climate a ja by som navrhovala ani pán Barbas z DG Energy, aby ten prehovoril ako prvý. Takže pán Barbas, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda. Takže snažíme sa reagovať na tri otázky, ktoré boli položené. Prvá z nich je spojená s udržateľnosťou e, biopalív a biomasy a e, položili ste otázku spojenú s jedným z kritériom udržateľnosti biopalív a biotekutín. My na strane komisie by sme chceli poukázať na to, že programy udržateľnosti by sa mali považovať za jeden celok. Biopalivá a biotekutiny musia byť v súlade so všetkými kritériami preto, aby sa mohli kvalifikovať a rozličné kritériá spojené s emisiami CO2 a z veľká biodiverzita a e, pôda, ktorá obsahuje veľa uhlíka. Tu by mala byť otázka, či sa takýto typ krajiny dá použiť. Keď sa pozrieme na všetky kritériá spoločne, tak komisia nevidí, ako by sa konverzia tropických pralesov alebo palmových plantáží dala zosúladiť s týmito kritériami. Druhá otázka je spojená k, s nepriamým využívaním pôdy a jej zmenou na výrobu biopaliv. Začali sme pracovať hneď po prijatí smernice o obnoviteľných zdrojoch a teraz pracujeme na, analý, na analýze a pra, vypracovávaní modelov a pracujeme na dvoch modeloch Jeden z nich je založený na projekte rovnováhy e, celkovom a potom ten druhý na čiastočnej rovnováhe. Pracujeme na porovnaní rozličných e, modelov a pracujeme aj na revízii. Avšak musím vám povedať, že aj v tých e, najsofistikovanejších eh, modeloch sa uznáva, že sa potrebuje urobiť ešte dodatočná práca preto, aby sme mohli dať eh, presné usmernenia eh, politikom. Legislatíva si vyžaduje, aby komisia podávala správy o týchto témach v prípade, že je to potrebné do decembra 2019, teda že to dovtedy skompletizujeme túto našu prípravnú prácu do tohto termínu. Poslednej otázke, ktorá je spojená s udržateľnosťou, s udržateľnosťou biomasy, ako to povedal pán poslanec, komisia vydala svoje vlastné oznámenie. Vyžadalo si to trochu viacej času, pretože komisia sa rozhodla, že počká na to, kedy bude operatívna nová komisia a že nenechá tú odchádzajúcu komisiu, aby prijala toto oznámenie. No a hneď potom, ako nastúpila 25. februára do úradu nová komisia, tak sa vydalo oznámenie. Táto správa neodporúča európske právne záväzné kritériá a programy udržateľnosti, ale je tu odporúčanie o kritériách udržateľnosti, ktoré sa majú využívať v tých členských krajinách, ktoré chcú zaviesť tieto programy na národnej úrovni. Vo formulácii odporúčaní komisia vzala do úvahy výsledky verejných konzultácií, stanovisk e, odborníkov, ako aj dopadové štúdie, ktoré sa urobili interne a ktoré podporili tri externé štúdie. Dovolte mi uviezť niekoľko podrobností, pokiaľ ide o verejné konzultácie, kde sme dostali 252 reakcií otázky spojené s e, piatimi hlavnými témami primeranosť a rozsah e, udržať, programoch udržateľnosti pre biomasy. To bola prvá otázka, prvá téma. Druhá téma emisie e, CO2, podpora efektívnosti a potom tu máme udržateľný manažment e, lesného sektora, ako aj overovacie opatrenia a zhrnutie týchto konzultácií je prístupné na webovej stránke komisie. Takže vo svetle všetkých týchto prípravných prác Komisia veľmi podrobne analyzovala všetky rozličné možnosti, e, ktoré sú na politickej úrovni prístupné a chceme dosiahnuť rovnováhu medzi dodatočnou záťažou tisícok producentov biopalív a biomasy a dodatočné ubezpečenia, ktoré by sme mohli získať od harmonizovaných e, programov udržateľnosti biomasy. Veríme, že v tejto etape odporúčania členským krajinám, ktoré chcú mať e, takéto kritéria pre udržateľnosť pre pevnú biomasu a biopalív, smeruje k tejto rovnováhe, pretože biomasa je jedna z najdôležitejších e, zdrojov pre dosiahnutie našich cieľov v oblasti obnoviteľných energií a môžem dodať aj to, že chceme, aby všetko toto sa revidovalo. To znamená, že o rok znovu zanalizujeme dopad týchto odporúčaní a ak to bude potrebné, vyberieme si aj ďalšie možnosti. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu aj zástupcu eh, DG Climate, pán Owen. Môžete niečo k tomu ešte povedať? Ďakujem, pán predseda. Ja môžem byť veľmi stručný v mojej odpovedi na vašu pozvánku, vašu výzvu. Stačí povedať, že je tu úzka spolupráca medzi našimi službami a DG Climate Action a DG Energy. E, napredujeme v týchto záležitostiach spoločne, niekedy sa diskutuje viac, niekedy menej, ale určite môžem podporiť to, čo povedal pán Papazo. Ďakujem. I like that phrase sometimes a bit more. Um, Áno, samozrejme, niekedy viac, niekedy menej diskusí. To platí aj pre tento výbor. Dobre, pán Prody. Grazie Presidente e ringrazio eh, i colleghi per eh, la... Eh... Ďakujem, pán predseda, za otázku. Tu musíme diskutovať v takých všeobecnejších pojmoch. Ide o kompatibilitu. A konkurencieschopnosť jednotlivých e, cieľov pre použitie um, krajiny. Nehovoríme len o ornej pôdy, nehovoríme len o um, zmene korpusu pôdy v oblasti polnohospodárstva a nehovoríme len o zmene výroby elektriny s fotovoltaickými bunkami. Toto musíme mať na zreteli a musíme uh, čo najskôr eh, na, hm, zahájiť diskusiu o, o konkurencieschopnosti pre ornú pôdu. Či už eh, sa to použije na výrobu energie alebo výrobu jedla. To je hm, ten hlavný bod. No a zjavne je to aj veľmi citlivý bod, pretože si myslím, že sa zhodneme v tom, že prvou prioritou eh, musí byť výroba potravín Takže musíme sa snažiť pochopiť túto skutočnosť a môj názor je taký, že by sme mali začať používať všetky zdroje, polnohospodárstvo ako aj lesníctvo na výrobu energie. A je veľmi dôležité na toto rozvinúť technológie. Ďalej, myslím, že tu budú určité aspekty, ktoré nám umožnia experimentovať s energiou, s energetickými plodinami e, na kontaminovanej pôde. V Taliansku asi 3 celej oblasti e, vidieka je, sú kontaminované. A hovoríme tu o desiatkách tisícov e, metrov, kilometrov štvorcových. Čiže mohlo by sa začať experimentovať. Najprv upgradovať tú pôdu a potom e, tam e, nasadiť energetické plodiny na tejto pôde. Takže si myslím, že je pre nás veľmi dôležité aby sme si zobrali čas, ktorý budeme potrebovať a aby sme preskúmali, do akej miery e, by bola možná táto zmena využitia a akým spôsobom by sa potom rozdelila tá orná plocha na e, energetické a na potravinové plodiny. Ďakujem, pán Trimopolis. Ďakujem, pán predseda. Nasledovne chcem spomenúť. 25 mimovládnych organizácií minulý týždeň zaslali list príslušným komisárom a predsedovi komisie v súvislosti s praktickou aplikáciou európskych kritérií pre kompatibilitu e, biopalív e, so životným prostredím. No a chcem sa spýtať, akým spôsobom musia byť vykazované príslušné plochy a ako sa dá rozlišovať medzi jednotlivými biopalivami a príspevkom k odburávaniu emisí, e, teda ekologicky závadných emisí. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii za jej odpovede. Ale na druhej strane musím povedať, že komisia e, niekedy používa príliš veľa výrazov bez toho, aby povedala príliš veľa nového. Nuž, ja mám len jednu otázku. Pani zástupkyňa komisie povedala, že väčšinou nebude ehm, e, pestovanie palmového oleja tam, kde bol predtým e, les. Čo myslí tým slovíčkom bežne? To znamená, že to vylučuje, e, že sadenie palmového oleja tam, kde, teda tam, kde bol olej, nepodlieha kritériám trvalej udržateľnosti, alebo sú tu ešte určité medzery mm, v spôsobe implementácie? Yeah, just to say to the Commission that there's a lot of public interest in this issue, and I had a lot of letters from, from constituents. Follow- Ďakujem. Nože, um, Eh, je veľmi ťažké pre nás, pretože my sme si tú správu preštudovali. Eh, viacerí experti sú zmetení tým, čo sa komisia snaží urobiť. Eh, ten odsek, čo ja tu mám, naznačuje, že že Komisia hovorí, že zmena na, z lesa na plantáž e, palmového oleja nepredstavuje porušenie e, kritéria trvalej udržateľnosti, čiže trochu ma zmecuje to, čo, sú, to, čo tu počúvame o palmovom oleji. Hovorí komisia, že existujúce plantáže palmového oleja budú naďalej a e, dovolí sa nový palmový olej. No mohli by ste nám to e, vysvetliť, pretože toto sa stretáva s veľkým záujmom médií a voličov. Čiže čo sa stane s touto správou komisie? Čo bude nasledovať ako ďalší krok? Pán Eichhaupt? Thank you for the commission for its uh, first answers, but indeed I... Ďakujem. Súhlasím s kolegami, že odpovede neboli veľmi jasné. Čiže keď sa obrátime k týmto trom otázkam, poprvé definícia pal- lantáži palmového oleja. Prečo sme e, nevyužili definíciu FAO, kde sa jasne rozlišuje pre e, polnohospodárske systémy, ktoré sa nevnímajú ako lesy? Mm, chápem, že sú tu viacero dôvody a viaceré kritéria v dokumente, ale keď hovoríme o e, low biodiversity forest, E, tak e, je tu šanca, že dôjde k zmene k tomuto e, lesu na plantáž palmového oleja, ale stále sa to považuje za trvalo udržateľné. Dokážete zabezpečiť, že neexistuje žiadny dôvod, že zmena na plantáž palmového oleja bude platiť ako trvalá udržateľnosť, pretože pri tomto využití sa to zabezpečiť nedá. A potom je otázka, prečo to ponechávate otvorené a mm, neriadite sa definícium FAO, ktorá je oveľa jasnejšia ako v tejto verzii. Takže tu poprosím o trochu väčšiu jasnosť. Mm, teraz druhá vec. E, ja chápem všetky tie modely e, e, rovnováhy, ale obávam sa, že hovoríte, že veda a tieto modely nie sú v plnej miere dostatočne jasné. Model je väčšinou zjednodušením sveta, čiže aj v decembri 2010 tieto modely nebudú pokrievať vlastne realitu. Čiže veda Eh, sa nikdy neusiluje o toto. Ale momentálne vieme, že žiadny z týchto modelov nepoukazuje na to, že neexistuje žiadna, žiadna nepriama zmena použitia pôdy. Takže akým spôsobom e, by sa to dalo zapre- e, eh, zmeniť? Ďalej, potom k e, tretej otázke hovoríte, že súčasné oznámenie o e, solidnej bio, pevnej biomase e, a že budete brať do úvahy, ak to bude záväzné. Ja vám poviem, že som diskutoval s priemyselnými sektormi a so spoločnosťami, ktoré už teraz sa stiažujú, že dojde k zmetku, kým Európa e, toto neurobi záväzným na európskej úrovni. Takže prečo čakáme, keď vieme, že všetky ostatné krajiny e, budú voliť e, iné kritéria trvalej udržateľnosti pre pevnú biomasu a mm, bude tam chaos z toho. Čiže prečo to neurobiť pre pevnú biomasu? To boli tie tri otázky. other colleagues wishing to speak to this? Ešte niekto sa chce vyjadriť? Dobre, takže dávam slovo späť pani pánovi Babasovi z komisie. Thank you very much. Ďakujem. Najprv mi dovolte pripomenúť, že komisia vlastne pripravuje na úrovni služieb interpretačné oznámenie právneho textu ktorý bol prijatý eh, oboma spoluzákonodarcami, radou a Európskym parlamentom. To znamená, že zo strany komisie nemôžete očakávať v tomto oznámení akékoľvek, čokoľvek iné, čo by sa odchylovalo od právneho textu, ktorý bol prijatý. To znamená, že eh, musíme eh, interpretovať, vyložiť si čosi, čo je momentálne Eh, obsiahnuté v eh, legislatíve EÚ. A manevrovací priestor je obmedzený. Opakujem, v súčasnosti práca eh, prebieha zo strany služieb komisie, ale ešte nie kolegium, teda že ešte je to len predbežná práca ktorú eh, musia schváliť naše orgány, naše autority. Eh, prečo sme predložili toto oznámenie? Pretože je to akési usmernenie pre členské štáty, pre priemysel a pre zainteresované stravy, strany v úsiliach implementovať smernicu. Ale samozrejme, nemôže sa to zmeniť. Ustanovenia smernice eh, a jediné orgány, ktoré môžu interpretovať právny text, sú Európsky súdny dvor. Je Európsky súdny dvor. Takže keď sa dostávam ku konkrétnej otázke, alebo ku konkrétnym otázkam, súhlasím s pánom Prodym a s jeho komentárom, že musíme podrobnejšie riešiť túto otázku vzťahov medzi um, potravinovými a nepotravinovými plodinami a pestovaním ich pestovaním. V samotnej smernici existuje bonus pre tzv. druhú generáciu biopalív vyrobených celulotickými reťazcami. E, čiže ide tu o e, v lesov a my e, vkladieme veľa úsilí do urýchlenia aplikácie týchto technológií z dôvodov, že by e, to už e, vlastne e, nebránilo potravinovým kultúram. Čiže je tu už legislatíva v určitých členských štátoch a berie sa do úvahy, berú sa do úvahy tieto obavy a je tu potom ešte ďalší bonus. Ak biopalivá, ak plodiny biopaliv sú pestované eh, v oblastiach, ktoré sú kontaminované. To znamená, že toto v podstate eh, nadvezuje na tú vašu obavu. Vás by, zaujímal, vás by zaujímala naša interpretácia eh, plantáži palmového oleja. naše e, usmerňujúce pravidlo je zakomponované v texte, ktorý e, sa týka e, zalesnených oblastí. Nie je tu slovičko les, tak ako vidíte v usmerneniach. A z toho dôvodu úsilia služieb komisie, ktoré prebiehajú, sú v zmysle, aby sa pochopilo a vysvetlilo, čo sa tým myslí, ako sa to dá interpretovať. Čo som povedal predtým, e, či sa to aplikuje na interpretáciu, či palm, plantáž palmového oleja je les alebo nie, toto je len čiastočne relevantné. Už ako by som to povedal? Vo väčšine prípadov rovnováha skleníkových plynov E, ktorú si vyžaduje implementácia kritérií trvalej udržateľnosti, nebudú splnené. E, konverziou lesa e, na plantáž palmového oleja. A toto nesplní požiadavky smernice, čiže to nebude povolené. Ale ešte raz opakujem, že toto je predmetom skúmania zo strany komisie. Čo sa týka biomasy, my chápeme pozíciu priemyslu a chápeme aj obavy viacerých členských štátov. Avšak táto vec bola už ehm, dôkladne preskúmaná, pretože situácia je trochu iná, pokiaľ ide o biopalivá. Je tu oveľa e, väčšia cirkulácia obeh výrobkov. V súvislosti s vývozom, dovozom, ako aj mm, s výmenným obchodom v Európskej únii. Pretože pokiaľ ide o dovoz biomasy, dosahuje približne 5%, čiže je to veľmi obmedzené, zatiaľ čo väčšina biomasy sa vyrába v EÚ um, ehm, na základe pravidel EÚ, ktoré dostatočne chránia trvalú udržateľnosť e, tejto výroby biomasy. Preto sme nechceli klásť um, príliš veľkú záťaž v súvislosti s podávaním správ a ďalšími požiadavkami, ale my sme veľmi e, intenzívne e, monitorovali súčasnú legislatívu ktorá je e, z prevažnej miery implementovaná a chceli sme zistiť, či je tu potreba ďalších legislatívnych aktivít. Čiže myslíme si, že toto bol veľmi obozretný prístup k týmto otázkam. Ešte by som chcel, aby sa kolega vyjadril k inej téme, aby vám poskytol podrobnosti, e, aké kroky sme podnikli v tejto práci. Ďakujem. My oceňujeme záujem, ktorý bol prijavený do práce modelovej a analytickej. Je to vysoko komplexná úloha a komisia sa snaží lepšie pochopiť e, ten rozsah tohto fenoménu, či je to veľký alebo malý problém. No a potom sa príjmú regulatívne opatrenia, ak vôbec. A my sa momentálne pokúšame na základe tohto, týchto e, modelových úloh e, získať pochopenie rozsahu tohto fenoménu spomenul rôzne typy eh, eh, teda tých cvičení, ktoré prebiehajú. Ako povedal, ani jedno z nich eh, ešte nie je dostatočne finalizované na to, aby poskytlo postačujúce usmerenie pre akýkoľvek druh politiky v tejto oblasti. Nuž a zámer komisie je taký, aby mm, boli docielené verejné konzultácie v čase, kedy už bude eh, vykonaný základ pre túto prácu. Neviem, či toto je správny okamih na to, aby sme eh, prebiehali do podrobnejšej diskusie. Ako som už povedal, je to vysoko zložitá záležitosť. Výsledky našej práce eh, ukázali veľké rozdielnosti od malých k veľkým a konečnom dôsledku by to vytvorilo viac chaosu ako vyjasnenia. Čiže nebudem sa už ďalej, ďalej k tomuto vyjadrovať. Môžeme vám poskytnúť dodatočné informácie o tom palmovom oleji. Môžeme vám dať aj nejaké číselné údaje eh, ohľadom toho, koľko tohto palmového oleja sa využíva na eh, biopalivá v súčasnosti. Toto sú čísla, ktoré sú celkom zaujímavé pretože to poukazuje na to, že len veľmi obmedzená časť palmového oleja, ktoré sa vyrába svet, na svete, sa využíva na bioopaliva v EÚ a je, áno, podľa mňa je to pravda e, a sú tu obavy ohľadom rozširovania plantáži palmového oleja na tropický prales, ale čo sa týka e, zvýšenia dopytu e, po palmovom oleji, to nepochádza z energetického sektora, ale z iných sektorov. Môžem vám poskytnúť čísla, ale Zatiaľ asi tak. Zatiaľ asi toľko z mojej strany. Ďakujem. Does, uh, eh, Mr. Owen from... Ďakujem. Pán... Ďakujem, ešte chce niečo povedať pán Owen? Nie, tak potom pán Eichert. Ďakujem ešte raz za vaše reakcie. Ja len stručne nadviažem. Po vašich odpovediach, teda z vašich odpovedí jasne vyplynulo, že je veľmi dôležitá tá definícia tých plantáží, že táto definícia palmového oleja musí byť veľmi dobrá a preto je podľa mňa dôležité, že táto debata prebieha. My si všetci uvedomujeme, že palmový olej sa používa na mnoho účelov, ale práve z toho dôvodu musíme byť veľmi prísni, pokiaľ ide o definíciu plantáží palmového oleja, pretože tu môžeme hovoriť o mnohých využitiach palmového oleja, nielen na biopaliva, takže je veľmi dôležité zdefinovať to presne, konkrétne, aby tu nebol veľký manevrovací priestor, to by bolo mimoriadne rizikové. Takže poprosím komisiu, aby to jasne zadefinovala, že e, takéto plantáže nie sú lesy ani zalesnené územia. Pokiaľ ide o verejné konzultácie, verejné pripomienkovanie, o ILOG, Myslím si, že Európsky parlament jasne ukázal, že chce byť súčasťou tohto pripomienkovania a som rád, že e, komisia priznáva, že sú tu určité rozdiely, ale že všetky modely majú určité dopady. Takže Takže sa teším na ďalšiu spoluprácu s komisiou aj v tejto oblasti a tuto by som uzavrel eh, svoj príspevok. Pán Šivandy, pán Gerbhandy, ďakujem pekne. Mám tu jednu doplňujúcu otázku konkrétne. Vylučujete, že palmový olej pochádzajúci z plantáže, ktorá stojí na mieste niekdejšieho lesa, že tam budú platiť kritériá udržateľnosti? Toto je podľa mňa veľmi jasná a pochopiteľná otázka z mojej strany. Komisia, nech sa páči. Ďakujem. Áno, ja sa teším, že chcete jasnú odpoveď áno alebo nie, teda plne to chápem, ale tí, ktorí sa zaoberali programom udržateľnosti, pokiaľ ide o smernicu obnoviteľnej energie, tak iste viete, že toto je veľmi citlivá otázka. Sú tu tri odlišné kritéria. Je tu kritérium týkajúce sa biodiverzity, teda určité pôdne oblasti nemôžu byť využité na výrobu biopalív a je tu mnoho prípadov Napríklad e, pokiaľ ide o zalesnené oblasti alebo niekdajšie, niekdajšie e, dažďové práleží, tam sa nemôžu robiť. Potom máme e, kritérium skleníkových plynov. To sa vždy hodnotí od prípadu k prípadu, ako sa uplatňuje to kritérium. A potom je to tretie kritérium, o tom hovoríme teraz tu. Tam ide o zásoby uhlíka a my sa snažíme to jasne interpretovať, tú smernicu. Smernica hovorí o forested areas, teda o zalesnených oblastiach. Takže v tomto zmysle vám teraz nemôžem povedať ani áno, ani nie pre každý jeden prípad. Že v každom jednom prípade by to bolo buď možné, alebo úplne zakázané. Dovolte mi ale ešte jeden jeden komentár, pokiaľ ide o energetické využívanie a iné využívania týchto plodín. Áno, my hovoríme o tom, či sa môžu produkovať biopalivá pre energetické využitie a či sa to môže pripočítať k tomu cieľu, ktorý si EÚ stanovila. Pre veľkú väčšinu palmového oleja, ktorý sa produkuje, neplatia žiadne udržateľné kritéria, kritéria udržateľnosti. A toto je potrebné si uvedomiť pri diskusiách o týchto témach. Ďakujem. Ďakujem. Toto je istotne téma, ku ktorej sa ešte vrátime v budúcnosti. Teraz ale pokračujeme ďalším bodom programu. Tam ide o návrh stanoviska ľudské práva, sociálne a vymateľné normy v dohodách o medzinárodnom obchode. Pán Úmer je spravodajcom pre túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ide o stanovisko pre výbor pre obchod, pokiaľ ide o implementáciu ľudskoprávnych, environmentálnych a ďalších štandardoch v obchodných zmluvách. Toto je súčasťou Lisabonskej zmluvy. My totiž musíme vyjadrovať súhlas s takýmito dohodami, takže máme väčšiu možnosť vplývať v tejto oblasti. Preto si myslím, že by sme mali prijať určité opatrenia na dodržiavanie týchto aspektov. Komisiu požiadame, aby toto sa snažila dosahovať v bilaterálnych dohodách. Ja si myslím, že potrebujeme aj nejaký kontrolný mechanizmus. Teraz sme ale ešte len v prvej fáze, preto nemôžeme žiadať nejakú celosvetovú eh, harmonizáciu štandardov ľudskoprávnych, environmentálnych, to by nebolo dobré, takže nechcem sa snažiť o úplnú harmonizáciu, to až tak o takých <laughs> najbližších 20 rokov. Myslím si, že by sme mali mať nejaký arbitrážny orgán, kde by sa mohli riešiť eh, problémy že musíme byť eh, veľkorysejší, pokiaľ ide o rastúce ekonomiky, pokiaľ ide o tieto kritéria. Myslím si, že aj teraz v rámci hospodárskej krízy máme možnosť v rokovaniach na úrovni VTO poukázať na to, že tu nie sú len obchodné a hospodárske kritériá, ktoré sú prioritou, ale že naozaj požadujeme trvalú udržateľnosť, ochranu životného prostredia, ochranu ľudských práv, zdravia a tak ďalej. Musíme jasne povedať, že si myslíme, že tieto kritériá e, tiež zohrávajú svoju úlohu, pokiaľ ide o, o slobodný svetový obchod. Tohto sa teda týka aj môj apel na komisiu. Keď napríklad máme pozorovateľov v organizáciách Svetového obchodu, aby tieto delegácie mali prístup ku všetkým relevantným dokumentom, aby boli kompletne informované a aby sme dostávali naozaj aktuálne informácie o tom, čo je predmetom rokovania. Toto totiž požaduje aj Lisabonská zmluva a ja by som bol rád, keby to bolo náležite implementované. Samozrejme, že som otvorený návrhom kolegov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz tieňoví spravodajcovia ako prvý pán Prody. Tanto grazie al kolega Ulmer. Ďakujem veľmi pekne, pán Ulmer. Ďakujem pekne za to, že sa venujete týmto otázkam. Hlavne to, čo ste povedali na záver, je podľa mňa mimoriadne dôležité. Dovolte mi ešte raz sa vyjadriť k otázkam súvisiacim s obchodovaním s emisiami ako môže obchod so skleníkovými plynmi byť nejakým spôsobom zohľadnený, pretože systém ETS, obchodovania s emisiami, predsa mal to bremeno rozdeliť rovnomerne, tú zodpovednosť rozdeliť rovnomerne. Svetová obchodná organizácia Medinárny menový fond a Svetová banka. To sú predsa všetko organizácie, ktoré sú nezávislé jedna od druhej, teda fungujú nezávisle od seba. Ale nie je predsa možné, aby sme teraz sa snažili o koordináciu týchto rôznych organizácií tak aby tu bola určitá disciplína, pokiaľ ide o emisie so skleníkovými plynmi. Za účelom tejto koordinácie je naozaj nevyhnutné, aby tieto organizácie mali možnosť napríklad uplatňovať aj nejaké sankcie. No a VTO je podľa mňa tým najlepším fórom na tieto účely. Skrátka, musíme vytvoriť systém účinných sankcií, tak, aby tie krajiny, ktoré sa nedržia stanovených pravidiel, pokiaľ ide o obchod s emisiami, tak tieto krajiny skrátka musia byť vystavené nejakým trestom, nejakým sankciám. Mali by to však byť aj určité stimuly, napríklad aj finančného charakteru. A tieto finančné stimuly by mohol mať zase na starosti Medzinárodný menový fond. Toto je podľa mňa vynikajúca príležitosť, ktorú musíme využiť, aby sme vytvorili taký nejaký celostný systém, ktorý bude naozaj fungovať koordinovane. V opačnom prípade nebude možná kontrola. Aj tak tu už máme dočinenia so vzájomnou závislosťou, s interdependenciou. Keď sa pozrieme na emisie, aké sú tu dopady cezhraničné, tak eh, náležitým spôsobom musí fungovať aj obchod s emisiami. a jednotliví aktéry, jednotlivé organizácie musia naozaj pracovať ruka v ruke, musia pracovať koordinovane, aby sme dosiahli disciplinovanosť. Čo musí byť našim cieľom? Našim cieľom musí byť global governance, teda celosvetová správa vecí verejných v tejto oblasti. Pán Stajs, nech sa páči. Nie, ten sa nehlasí. Tak pán Van Dalen. Ďakujem u Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Ulmer, vy ste prišli s mnohými veľmi zaujímavými návrhmi. Nuž a mňa by zaujímalo, ako o, na to o chvíľu zareaguje komisia. Ja by som rád e, sa venoval teraz niektorým z jeho návrhov um, trošku podrobnejšie a chcem ho poprosiť aj určité objasnenia, pokiaľ ide o jeho text. Najskôr bod číslo 4, tam sa hovorí o harmonizácii štandardov v oblasti životného prostredia a o e, v oblasti zdravia a tam hovorí, že nechceme takúto harmonizáciu. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s tým odmietnutím harmonizácie. Myslí sa to na úrovni Európskej únie alebo celosvetovo? Pán Ulmer, tu vás poprosím o vysvetlenie. Ďalej bod číslo 6 tam hovoríte o poskytovaní určitých preferencií rastúcim ekonomikám. Mňa by zaujímalo, aké preferencie máte na mysli a či majú platiť pre všetky rýchlo rastúce ekonomiky. Ide o nové priemyselne vyspelé krajiny. Toto aspoň my používame v Holandsku takúto definíciu. Mňa by zaujímalo, či tá definícia je všade rovnaká. Potom bod číslo 9. Tam sa hovorí o pravidelnom hodnotení. Áno, to je dôležité, ale podľa mňa je rovnako dôležité, aby sa to dodržiavalo. To znamená, aby tu boli určité dopady, aby bolo možné prijať určité závery, keď sa veci nebudú dodržiavať, aby tu boli nejaké sankcie. A ja pevne verím, že aj pán spravodajca má rovnakú predstavu. Ale to je moja konkrétna otázka na neho. Aby tu nebol taký nejaký ping-pong, e, aby sme naozaj mohli prijať určité konkrétne opatrenia. Dank u wel, voorzitter. Um, Onze schaduwrapporteur, mevrouw Parvanova, kon helaas niet... Pán Gerbrandy, ďakujem pekne. Pani Parvanova tu dnes bohužiaľ nemôže byť, preto ma požiadala, aby som v, jeho, v jej mene povedal niekoľko slov. Ďakujem pekne spravodajcovi za jeho návrh správy. My z veľkej miery súhlasíme s jeho obsahom. Podľa nás je veľmi dôležité, aby sme sa venovali otázke, prečo vôbec existuje VTO podpora obchodu a blahobytu, ale aj podpora dobrých životných podmienok. A k životným podmienkám patrí aj čistné životné prostredie. Životné prostredie nemôže byť zatlačené do úzadia kvôli iným cieľom VTO. My si myslíme, že ako liberáli, že dobrá obchodná politika môže zlepšiť aj životné prostredie, ale toto musí zohľadňovať vo svojej činnosti aj VTO klimatické opatrenia môžu byť realizované ruka v ruke s hospodársko-politickými záväzkami. Dovolte mi, aby som požiadal Európsku komisiu, aby to takto jasne pretraktovala z oči voči VTO. Environmentálne úvahy sú legitímnymi dôvodmi a je potrebné, aby sa stali súčasťou aj medzinárodného obchodného systému. Ďakujem pekne. Ešte než dám slovo ďalšiemu tienému spravodajcovi, máme tu komisiu pána Sancheza z DG Trade. Áno, nech sa páči. Chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. My sme sa samozrejme venovali tomuto návrhu stanoviska Komisia v zásade súhlasí s cieľmi a so smerovaním tohto návrhu. Komisia podporuje taký prístup, ktorý by integroval environmentálne otázky. Snažíme sa ochranu environmentálnych štandardov v našich bilaterálnych obchodných dohodách dodržiavať a Európsky parlament to iste bude posudzovať, keď bude udelovať svoj súhlas s určitými takýmito dohodami. Takže tento cieľ je pre nás spoločný, pre komisiu a parlament. Pokiaľ ide o jednotlivé body, stanoviská, sú tu nejaké otázky, nejaké komentáre, nechcem e, vystupovať príliš dlho. Snaď len poviem, že komisia má podobné otázky ako pán Van Dalen, a to v tom zmysle, že keď sa hovorí o e, harmonizácii zdravotných a environmentálnych štandardov, že sa hovorí o harmonizácii na svetovej a nie na európskej úrovni. Pretože európska harmonizácia, tá už prebieha, toto je naša práca v inštitúciách Európskej únie. Pokiaľ ide o preferencie udeľované um, rýchlo rastúcim ekonomikám, to je moja ďalšia otázka. Hovoríme o nejakom všeobecnom systéme preferencií. Ak áno, komisia by rada upozornila členov tohto výboru na blížiacu sa debatu o obnovení všeobecného systému preferencií Európskej únie. Ide o proces, do ktorého bude zapojený Európsky parlament ako spoluzákonodárca. Bude to istotne veľmi dlhý proces s množstvom konzultácií, takže z tohto dôvodu by sme boli radi, keby táto otázka bola presunutá do tohto širšieho kontextu, tejto širšej rozpravy. Ide teda o obchodné preferencie. Inak, samozrejme, pokiaľ ide o zapojenie parlamentu do stretnutí, prístup k dokumentom. Toto samozrejme berieme na zreteľ. Toto sa týka rokovaní na inštitucionálnej úrovni medzi radou, komisiou a parlamentom. Je potrebné zohľadniť nové prvky obsiahnuté v Lisabonskej zmluve. Takže toto bude predmetom rokovaní na základe Lisabonskej zmluvy, teda akým spôsobom konkrétne bude Európsky parlament zapojený v kontexte rokovaní s inými krajinami. A ešte na záver si dovolím povedať, že VTO má kompetencie na monitorovanie pravidiel obchodovania vytvorených na úrovni VTO, monitorovanie dodržiavania iných povinností z bilaterálnych zmluv. Toto je možno trošku ťažko presaditeľné. A ešte k tomu arbitrážnemu orgánu. Komisia vždy vyjednáva arbitrážne postupy tak, aby sme mohli v bilaterálnych obchodných dohodách kontrolovať, či ležiavajú environmentálne štandardy. My to robíme a táto arbitráž je záväzná v tom zmysle, že keď sa nejako rozhodne, tak krajiny musia e, rozhodnutie dodržať. Samozrejme, že súdny systém e, takéto mm, rozsudky vlastne nemôže nejakým spôsobom presadzovať. A ešte úplne na záver, pokiaľ ide o zdravie zvierat a ľudí, táto téma podľa nás je trošku zárámec tej integrácie environmentálnych otázok do obchodných dohôd. Áno, máte pravdu, že je tu úzke prepojenie s zdravím zvierat a ľudí a mm, so životným prostredím, ale väčšinou sa zdravie e, rieši oddelenie a v Európskej únii platia vysoké štandardy v oblasti zdravia osôb a zvierat. Takže my by sme boli radi, keby to štandardy platili aj v kontexte obchodu. To znamená, aby dovážané tovary alebo služby dodržiavali naše štandardy, boli v súlade s nimi, takže to platí pre zdravie osôb a zvierat. Životné prostredie je trošku inou otázkou. Sú tam iné implikácie v oblasti obchodu a preto komisia životné prostredie v rokovaniach o voľnom obchode tieto aspekty zohľadňuje. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sanchez. A teraz má na záver slovo pán Ulmer. Ďakujem. Ešte raz, pán predseda, dovolte mi niektoré veci objasniť. Urobím to ešte potom aj formou pozmaňovacích návrhov. Áno, stanovisko má mať krátky rozsah, veľa obsahu. V bode 4 je podľa mňa jasné, že ide o celosvetové štandardy. Bod 6 bude potrebné preformulovať, pokiaľ je o ten systém preferencií. 9, tam sa hovorí o sankčných opatreniach. Tam som nechcel menovať tie jednotlivé body, ale ešte to doplním je podľa mňa dôležité, aby sme nielen monitorovali, kontrolovali, ale aby sme mali aj nejaký katalóg sankcií. V stručnosti, alebo v záujme stručnosti som nepoukazoval osobitne na obchodovanie s emisiami. Ten je podľa mňa zakomponovaný. Emisný obchod by tiež mal byť e, súčasťou rámca tejto správy z vlastnej iniciatívy. Teším sa na podmaňovacie návrhy a ďakujem za pozornosť. Ja, Ďakujem pekne. Návrhy predkladajte do 18. marca 12.00. Hlasovať budeme 27. marca tu vo výbore. Pardon, apríla, pomýlil som sa, inak by to nevychádzalo. A teraz bod číslo 8 programu. Ide o smernicu o poskytovaní informácií spotrebiteľom na potravinách. Táto téma sa tu už preberala viackrát, zatiaľ nebudeme hlasovať. Dnes popoludní by sme sa mali len pozrieť na to, aké sú tu kompromisné návrhy, takže prosím vás, kolegovia, nemusíme prežuť všetko ešte raz od začiatku. Jedna hodina by nám na to mala stačiť. Ja by som navrhoval následovné. Prosím, nikto nevystupujte dlhšie než 5 minút. Pani Zomer, spravodajkyňa momentálne je zahlbená do rozhovoru so sekretariátom v osobe pána Brajera. Myslím si, že aj počas víkendu e, tu, bola e, mnoho, tu bolo mnoho práce, 800, 800 pozmeňovacích návrhov, naozaj obrovský výkon, takže ďakujem mu pekne za to, že nám zorganizoval tie pozmaňovacie návrhy, tak aby sme zajtra mohli hlasovať. Pani Zomer, prosím, poinformujte nás o tom, ako to momentálne vyzerá. 5 minút vy, potom tieňovi a potom rozpráva. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, pracovali sme naozaj aj cez víkend. No, ďakujem sekretariátovi, že toto umožnil, sekretariátu, že to umožnil. <laughs> Takže hlasovací zoznam bol predlžený až teraz. A to nie je neobvyklé, to už poznáme z iných veľkých tém. No, do, dovolte mi začať takto. Vážené kolegyne a kolegovia, vždy majte na mysli, a to mi chýba pri viacerých pozmeňovacích návrhoch, tento legislatívny návrh, tento návrh nariadenia je samozrejme adresovaný spotrebiteľovi, aby to bolo čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie a informácia o jednom e, životnom štýle, ale tento návrh musí slúžiť aj zákonu vnútorného trhu. Čiže právna jednoduchosť, právna istota, odburávanie byrokracie e, zabezpečujú e, potravinový reťazec a na to sa často zavúda. Takže prosím, aj zajtra pri hlasovaní máte toto na mysli že v príslušných odmeňovacích návrhov, eh, keď, keď teraz s nimi budete súhlasiť alebo nie, aká je situácia, je tu málo možností na kompromis, sú tu e, rozporuplné názory v tomto v dosie. Eh, my sa približujeme navzájom a vieme sa dohodnúť, čo sa týka čitateľnosti na mieste 3 mm veľkosť písma komisie aj e, v tom bode, že čo sa týka zavádzania, článok 7, samozrejme nik nechce zavádzať spotrebiteľ, aj tu e, sa veľmi približujeme v našich názoroch. Ale pri iných bodoch e, je to skôr inak. Je tu množstvo viacerých návrhov, napríklad na označovanie pôvodu, toto e, ide od e, označovania pôvodu mesa okrem e, hovedzieho mesa, ktoré už je upravené a ide to všetkými polnohospodárskymi výrobkami, ktoré si viete predstaviť, teda surovinami, e, e, potom charakteristické prídavky pri spracovávaných produktoch. Ja nemám nič proti označovaniu pôvodu, viem len, že to nie je zjavne hlavným záujmom e, spotrebiteľa. Bola e, urobená štúdia britskej FSA, a mm, táto štúdia, tento prieskum poukázal na to, že 10 spotrebiteľov vyjadrili záujem o pôvod ich, um, ich uh, potravín. Mm, ja navrhujem, aby sa uh, Eh, odhlasovalo, že tu musí byť povinné eh, vytlačené eh, označenie pôvodu pre všetky výrobky a mali by sme vypracovať dopadovú štúdiu, či to je vôbec technicky možné a s akými približnými problémami budeme čeliť pri surovinách, ale aj pri, označovačie, ale aj pri označovaní hlavných prísad. Takže apelujem na vás, aby ste ma v tejto myšlienke podporili, aby sme najprv vypracovali um, dopadovú štúdiu, pretože chceme zákon, ktorý bude v praxi fungovať. Potom sú tu rôzne predstavy o otázke národných označovacích systémov. Komisia navrhuje e, ponechať na členských štátoch e, zaviesť nezáväzné e, kritéria označovania pôvodu. Podľa mňa toto by bolo nepriateľské v noči vnútornému trhu. E, riskujeme, že budeme mať 27 rôznych systém označovania v Európskej údii dodatočne, ktoré by síce neboli právne záväzné, ale v národnom štáte samotnom by de facto v realite samozrejme záväzné boli. To je dôvodom toho, že chcem povedať, že toto nesmieme pripustiť a e, toto povedali aj IMKO a AGRI, tie obidva sprievodné výbory a Eh, navrhli, eh, teda tieto tzv. national schemes zamietli. Ďalej, výnimky od nariadenia. Pre mňa je veľmi dôležité, aby eh, tie chlebičky, ktoré máte u pekára, teda nezabalené, nezabalené výrobky alebo meso u mesiara, aby tieto boli vyňaté z tohto nariadenia. Tieto produkty toto nemôžu zabezpečiť, ani výrobcovia produktov to nemôžu zabezpečiť, aby bol označovaný pôvod týchto produktov. E, dôležitá je informácia o alergénnych e, látkach, ale e, každý, čo to čítal, vie, že navrhujem, aby sa to robilo iným spôsobom pri rozhovore s, s predajcom, alebo samozrejme, aby to bolo aj v, v menu. Samozrejme, týka sa to aj reštauračného jedla, ktoré sa zohrieva v mikrovlnke. Inak tu nebude existovať e, e, istota pri e, poskytovateľoch reštauračných služieb. Toto by nebolo dobre, to by práve pri našich regionálnych špecialitách vlastne viedlo k stiahnutiu z trhu. Ja dúfam, že sa zhodujeme. Je tu ešte jedna drobná výnimka, aby sme pri balení Eh, darčekov nepo, nepotlačili eh, eh, všetky informácie. Napríklad nechcem, aby keď si moja mama blíži sa deň matiek, nechcem, aby moja matka, keď si otvorí bombonieru, ktorú je možno darujem hneď, videla pozor, varovanie, toto obsahuje veľa kalórií. Ďalej navrhujem mm, vyškrtnutie Eh, health claims, nariadenia health claims, Uh, takže ide tu o profil uh, obsahu látok uh, o výžive. Doteraz to nebolo zverejnené. Európska komisia síce už pred rokom podľa platného nariadenia um, tie výživné profily musela uh, z, zrealizovať, Okrem toho komisia na mi odpovedala na, na písomnú otázku. Ide o to, že existencia výživných profilov e, by zabraňovala e, označovaniu e, e, vlastne e, toho profilu. Už by bola dovolená len farba zelená. Je to e, pozmeňovací návrh 162 a požiadam vás o podporu, e, a, aby tento e, nemožný koncept bol e, konečne e, už e, viem, že je to neaplikovateľné pre všetky pre všetky výrobky a tým sa spotrebiteľ masívne zavádza a môže to viesť aj k nedostatočnej potrave, potravinám a toto samozrejme bude odpoveď, na ktorú sa asi nezhodneme a bude, bude tu potrebná väčšina. Ďakujem. Ďakujem pani Zomar. Teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom. E, to je Clinis Wembert. Ďakujem pekne, pán predseda. A mali sme diskusie o označovaní potravín a nechcem nimi znovu prechádzať, pretože veľmi často sa s nimi stretávame, ale vzala som do úvahy obavy ľudí, ktorí, ktoré vyjadrili počas týchto mesiacov a v niektorých skupinách eh, navrhli určité konsolidované pozmenujúce návrhy. Prvý, o ktorom chcem hovoriť, sa týka krajiny pôvodu a toto je oveľa praktickejší prístup ako niektoré návrhy, ktoré boli predložené. Hovorí sa tu o povinnosti uvádzať e, krajinu pôvodu pre mesové produkty, pre čerstvé ovoci a zeleninu a jednotlivé prísady. E, e, hovedzie a ryby to už je povinné, už sú vyriešené, ale sú tu ešte ostatné potraviny. Pre tých, ktorí hovoria, že je to veľmi ťažké pre týchto výrobcov špecifikovať pôvod ďalší konsolidovaný pozmeňujúci návrh sa týka formy e, výrazov povinných nutričných informácií. Toto sa znásobí Nebude sa to uplatňovať na produkty ako napríklad chlieb, mlieko, ovocné džusy a všetky tieto typy potravín. Bude sa to týkať len na spracované potraviny, ako napríklad pripravené hotové jedla. Čiže pozmeňujúci návrh číslo 8 je oveľa rozumnejšou cestou, ako napredovať, čiže lazanie a takéto typy potravín sa takto budú označovať. No a potom ešte konsolidovaný návrh 9 eh, tak tu som požiadala komisiu, aby eh, vypracovala usmernenia pre realistické porcie v eh, spolupráci s potravinárským priemyslom, eh, s potraviteľskými organizáciami, aby sa urobili referenčné hodnoty, pokiaľ ide o, o tie nutričné hodnoty, aby to bolo praktické, čiže nové typy nutričných hodnôt, ktoré budú brať do úvahy odporúčania e, nezávislých výskumných organizácií. E, kolegovia, ktorí nechcú podporiť e, tie povinné informácie, tak vám by som povedali, že ak to nepodporíte, tak prosím, zabezpečte, aby sme mali pokračovanie národných programov. Nemali by sme umožniť, aby členské krajiny nemali tieto informácie, ak hovoríme, že to nebude povinné. No a na záver, viete, spotrebitelia chcú informácie o krajine pôvodu, chcú a páči sa im informácia o, nutričných vyhláseniach. Zdravotné organizácie, zdravotné profesné organizácie hovoria, že tieto nutričné informácie sú veľmi, veľmi dôležité, keď máme riešiť obezitu, srdcové choroby a podobne. Ak chceme seriózni a chceme vyriešiť tieto témy, tak sa musíme pozerať na tieto informácie, ktoré spotrebitelia chcú, preto, aby urobili tú zdravú voľbu pre svoje rodiny. Bolo tu veľké lobby zo strany priemyslu, naozaj masívne ľudia, e, dokonca boli postavení pred určitým typom e, jedla. A ja by som len chcela povedať kolegom, keď e, sa rozhodujete o týchto informáciám, prosím, buďte opatrní, počúva vás priemyselná lobby, alebo je to informácia, ktorú žiadame pre spotrebiteľov, pre profesné zdravotné organizácie. Určite chceme zabezpečiť, aby táto informácia bola užitočná pre verejné zdravie, užitočná pre spotrebiteľov, aby mohol tento urobiť zdravú voľbu. Teda musíme počúvať všetkých, nielen priemyselné lobby. Ďakujem. Perfect in time. Danke. Presne načasované. Ďakujem, Glanis. Gebrandy ako ďalší. Ďakujem pekne. Nebudem hovoriť veľmi dlho, pretože už sme diskutovali o tom to viackrát. Eh, jedna z vecí, ktorá sa ma dotkla teda veľmi osobitne v posledných mesiacoch, je to, že eh, mienka ľudí sa skutočne veľmi nemenila, čiže nebudem to znovu celé prechádzať je dobré, že máme tieto konsolidované pozmenujúce návrhy, ktoré dúfam urýchlia a zjednodušia zajtrajšie hlasovanie. Teda dúfajme. A neviem, či sme sa priblížili k cieľu. Ja som presvedčený, že skutočná práca sa nezačne a, skôr ako po, zajtrajšom, po pozajtrajšom hlasovaní. A ak po tomto hlasovaní uh, by sme mohli prísť s nejakými kompromismi, tak by to bolo dobré. Požiadal som organizácie jednak na strane priemyslu, na strane spotrebiteľov, či sa stretnú za jedným stolom, pretože Ak my nemôžeme zmeniť naše stanovisko, ktoré je trošku také zastaralé, pretože ho máme už dlho, tak by sme mali vytvoriť novú dimenziu pre európsku politiku. V každom prípade zajtra máme veľké množstvo pozmenujúcich návrhoch, o ktorých musíme hlasovaní a potom e, musíme na nich skutočne pracovať. Ďakujem. Aha, es geht erst richtig los, nachdem wir abgestimmt haben. Also poriadku, takže keď e, to odhlasujeme, tak potom začneme naozaj pracovať. Dobre, takže teraz e, sa, posuňme ďalej. Nemáme všetkých tieňových správodajcov, ale každý samozrejme môže prehovoriť. Ak sa nemýlim, tak teraz e, už sa naše pozície zbližujú teda chceme, aby prístupnosť informácií a ich zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov, aby toto sa zlepšilo. Ak sa teda takto veci majú, tak je to v poriadku. Pán Ebner ako ďalší. Ďakujem bardzo. Przede wszystkim chciałam pogratulować našej pani... Ďakujem pekne. Pani Übner, chcem zablahoželať nášmu spravodajcovi, pretože téma je veľmi ťažká a počet e, pozmenujúcich návrhoch e, o tom svedčí, máme ich viac ako 800 a toto nie je také bežné. Pokiaľ ide o nariadenie, tak je veľmi dôležité pre e, všetkých európskych obyvateľov, pre informácie, ktoré chceme vyjadriť v nariadeniach Nesmie to zateniť, to posolstvo. Všetky tie komentáre, ktoré e, tu boli adresované, sú racionálne, ako aj pozmenujúce návrhy a jeden, 161 e, e, tento musí zmiznúť. Tento hovorí o nutričných profiloch a tento informácie zahmlieva Mm, je to také preťažené, pretože týmto by sme diskriminovali niektoré typy potravín, čo je nezmysel. Nemyslím si, že v nariadení by mal byť zahrnutý takýto odsek a nemá to ani nič spoločné s nejakým lobby výrobcov alebo lobby, ktorá by chcela zaviesť e, určité znenie Eh, nejak tak eh, nie celkom čistým spôsobom. Sú to teda určité vety, ktoré už eh, usporiadávajú tieto informácie my ako spotrebitelia, aby sme mali byť informovaní o nutričných hodnotách je tu tento koeficient GDA o e, dennom prísune a teda toto je dostatočné, tieto informácie sú dostatočné pre všetkých spotrebiteľov, nielen preto, aby e, sa dostali k informáciám, ale aj zdravotní experti môžu e, svoje rozhodnutia na tom založiť. Čiže ak chceme niečo zmeniť, tak by sme mali tlačiť práve na to vzdelávanie, zdravá výžia neznamená, že dáme všetky možné informácie k dispozícii, pretože to mm, nie je práve cukor alebo sol, ktoré sú nebezpečné alebo škodlivé, ale spôsob, akým e, sa stravujeme. Čiže mm, myslím si, že by sme mali odstrániť 162. Ďakujem. Odporúčam teraz 3 minúty pre ďalšieho rečníka. Ďakujem. Pán, Pán Líze, ďakujem pekne, ďakujem pekne spravodajkyni aj tým spravodajcom. Bolo to naozaj veľa práce. A ja by som chcel poukázať na dve veci. Poprvé, bez ohľadu na to, aký bude záver tohto celého postupu, čo odhlasujeme, v každom prípade dostane spotrebiteľ na výrobkoch viac informácií, než tomu bolo doposiaľ. Teraz máme niektoré dobrovoľné systémy, ktoré boli zavedené firmami, čiastočne úplne dobrovoľne, čiastočne s podporou verejných orgánov, ale nemáme žiadne celoeurópske označovanie napríklad obsahu energie na prednej strane výrobku a to príde, takže je to veľmi dôležité zdôrazniť, že nede teraz o to, čo zamietneme, ide o to, že naozaj získame lepšiu informovanosť našich spotrebiteľov. A ešte druhá vec, o tom hovorila už pani Zomera, ja by som to rád podčiarkol. Veľké firmy Nestle alebo Ferrero, väčšinou myslíme iba na tieto, keď tu diskutujeme, ale sú tu naozaj stovky, tisícky malých firiem, ktorých sa to tiež týka. Takže toto musí byť zvládnutelné. V prípade remeselných výrobkov by sme mali byť trošku veľkorysejší, pokiaľ ide o výnimky. V týchto bodoch poprosím spravodajkyňu o podporu. Ďakujem. Ďakujem, pani Klás. Ja, Herr Vorsitzender. Wir sind nicht Ďakujem, pán predseda. Nie sme na začiatku diskusie, ale uprostred diskusie a dúfam, že po hlasovaním mm, že po hlasovaní budeme mať prestávku a že budeme mať určitú líniu. To, čo povedal Peter Líze, mm, niečo sa udeje, niečo sa udeje v pozitívnom slova zmysle, aby sme mm, toto skrátka zvládli. Chcem len poukázať na jeden bod. Myslím, že stanovisko každého mm, bolo natoľko prediskutované, že všetci vieme, kto má aké postoje, aké názory. Ja som si všimla len dva pozmeňovacie návrhy, ktoré chcem výslovne e, e spomenúť. Ide tu o e, povrchové spracovanie ovocia a zeleninu. E, bola som spravodajkyňa pre e, pesticídy a prostriedky na ochranu, e, na ochranu rastlín a máme tu veľmi jasné stanovenie, e, čo je povinné a čo nie. E, etiketa o spracovávaní povrchu, myslím, že to je pre spotrebiteľa naprosto nepotrebné a musíme si uvedomiť, že to, čo sa dostane na nejaký plot, nie je zdrav, zdravotne závadné, takže my sme mali zotrvať pri tejto línii, aby sme boli striktní, aby sme naozaj oznámili len tie dôležité dôležité informácie a aby sme nezavádzali spotrebiteľa, ale aby sme ho správnym spôsobom informovali, pretože takéto úpravy existujú na to, aby sa ten plod chránil a aby sa e, vlastne e, zničili prípadné mykotoxíny, ktoré môžu byť e, zdravotne škodlivé. Čiže nemali by sme spôsobovať strach a zmetok, ale len to nevyhnutné dávať na, etiketu a tá etiketa je obmedzená, takže ešte raz chcem poukázať na tieto dva pozmeňovacie návrhy. Ja si nemyslím, že potrebujeme označenie pre povrchové spracovávanie. Ďakujem. Ktoré sú to pozmeňovacie návrhy? 71 a 185, 170 a 185. Ďakujem, Horst Schnellart. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že e, môžeme urobiť kompliment spravodajkyni, ktorá e, veľmi usilovne pracovala a e, jej správa obsahuje určitú líniu. A ja si myslím, že musíme zvážiť jednu vec pri zajtrajšom hlasovaní máme viac zodpovednosti. Európa sa zajtra bude pozerať na náš výbor. To som už zažil cestou sem a aj pri návšteve iných krajín. A túto zodpovednosť e, si musíme uvedomiť a musíme jej vyhovieť. Nesmieme naďalej postupovať tak, ako keby sme e, chceli radu do niečoho nútiť e, s prehnanými požiadavkami, ale mali by sme prejaviť zodpovednosť. Na to chcem ešte raz apelovať. Nejde tu o nejaké dogmy a nejde tu o akési ideológie. Ide tu jednoducho o jasnú informáciu pre spotrebiteľa, aby mohol to, eh, na čo sa vždy stiažujeme, obezitu, aby toto mohol trochu ovplyvniť, pričom trošku pochytu, pochybujem, či sa toto dá dosiahnuť označením na potravine. Mm. No, eh, pôvod, eh, označovanie pôvodu. Ak toto spravíme, tak to bude protekcionizmus na, prvej, na, na plnej línii. A to nie je zlučiteľné s vnútorným trhom. Myslím si, že toto celý, celý, celý trh iba zmetie Ďalej mám tu skúsenosť pri potravinách, že veľké problémy sa nikdy neobjavujú vo veľkých firmách, ale e, ide tu o rozmanitosť e, produkcie malých podnikov. Toto, z tohto pozostáva Európa a, tá, a tieto malé podniky majú problémy s danou legislatívou. Preto by sme tu mali byť veľkorysí, pokiaľ ide o výnimky a mali by sme pekárne alebo mesiarstva z tejto problematiky jednoducho vynechať. Mám určité problémy s označovaním e, mesa. Eh, samozrejme, viem, že sa to zneužíva. To je tradičná záležitosť, ale nemali by sme sa snažiť na základe nášho označovania toto napraviť, ale toto je úloha kontrolných orgánov a tu by sme teda mali možno byť trochu zdržanlivejší a hm, ponechať to na ľuďoch priamo na mieste. Aké pozmeňovacie návrhy máte na mysli? Bohužiaľ, rečník nemal teraz zapnutý mikrofón, takže sme nepočuli. 177, dobre. Dobre. Takže, <clears throat> teraz je na rade kolegyňa Pilar Juso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Lo primero yo quiero... Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr blahoželám spravodajcovi k vykonanej práci a Súhlasím so všetkým, pokiaľ ide o ukazovatele pôvodu, všetky informácie, ktoré sa poskytujú, súhlasím so všetkým, čo povedal pani Summers, ale chcem zdôrazniť niektoré veci najskôr. Národné ustanovenia v kapitole 6 a 7 sa mi zdajú, že idú proti harmonizácii a sú tu tém, veci, ktoré musíme vyňať. Ak máme mať vyváženú harmonizáciu, tak potom nemôžeme umožniť národným systémom, aby eh, to boli oni, ktoré budú nositeľmi toho označovania. Pokiaľ ide o znenie toho označovania, článok 16 smernice 2013 sa uplatňuje bez problémov a my si myslíme, že to do, je postačujúce. Komisia si myslí, že to nestačí. Ani rada si nemyslí, že to stačí. Podľa mňa by sme to mali nechať tak, ako to je. Pokiaľ ide o označenie alkoholických nápojov, Tie majú nariadenia označovaní, ktoré sú naozaj vyčerpávajúce, podľa mňa až príliš. Mali by sme to nechať e, stranou. Pokiaľ ide o alkopopy, e, tak pozmenujúci návrh prijatý vo výbore IMKO je skutočne dokonalý. Mali by sme mať prísady, ale nie žiadne nutričné informácie na označení pre tieto alkoholové popy. Pokiaľ ide o SM malé a stredné podniky, neviem, čo sa povedalo v či aký je ten podiel, e, ich podiel na obchode, musíme ich naďalej chrániť. Ďakujem. Dankeschön, Anja Weisgerber. Ja, vielen Dank auch ich. Ďakujem. A ja chcem oceniť prácu spravodajkyne, čo sa týka tejto rozsiahlej témy. Predložila vynikajúcu správu a teraz si myslím, že navrhla aj veľmi dobrú líniu chcem ešte raz zdôrazniť, že zajtra schválime niečo, čo bude dobré pre spotrebiteľov, pretože ide o to, aby sme mali e, zodpovedného spotrebiteľa, a aby sme e, záväzne e, uvádzali výživné hodnoty, napríklad tukové kyseliny, kalórie a tak ďalej. Toto je obrovský pokrok pre spotrebiteľov a preto chcem, aby sme to aj takto vnímali, pretože to naozaj vedie k tomu, že spotrebiteľ e, príjme vedomé rozhodnutie ako, a bude považovaný za mm, e, samostatného spotrebiteľa. No, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené a ktoré boli vyjadrené v diskusii, sú dobrým riešením e, v kompromisných návrhoch, čo sa týka tej výnimky, chcem zdôrazniť, to už povedali kolegovia, musí to byť uplatniteľné pre malé a stredné podniky, preto aj výnimka pre nezabalené výrobky. Takže mm, chcem poukázať na jednu tému, ktorú mám na srdci, a to lepšie označovanie e, imitátov, potravinových imitátov. E, vo výbore pre vnútorný trh a Akry E, tu by sme mohli nájsť jednotnú líniu. Tu všetky politické skupiny e, s mojimi pozmeňovacími návrhmi, ktoré som predložila ja a pani Somer, súhlasili. Bolo to jednomyselné votum. Ide o pozmeňovací návrh 68 e, pani spravodajkyne s lepším označovaním na prednej strane. Toto už bolo jednoznačne, jednohlasne prijaté aj v IMKO e, je to pozmeňovací návrh 261, čo definujeme, kde definujeme to, čo chápeme pod imitátmi je to pozmaňovací návrh 271, kde ide, aby kde ide o to, aby sme sa vyhli zavádzaniu obrazových e, znázornení a ide o pozmeňovací názor 557, ktorý už bol jednoznačne prijatý v AKRO a IKRE, e, IMKO a IKRE. Takže tu chceme e, vyslať jednoznačný signál parlamentu, pretože ide aj o to, že v rade máme väčšine, momentálne e, majú spor len e, sa zasadzujú za toto téma len e, Taliansko, Nemecko a Rakúsko, ale ja by som chcela vyzvať kolegov zo všetkých frakcií, že sa musíme zasadovať za um, zrelého spotrebiteľa mm, a my by sme chceli naozaj na prednej strane uviesť, čo sú syrové imitáty, mm, napríklad e, ten, tá formovaná šunka a niekedy sú tu zavádzaní aj zobrazovaním, fotografickými zobrazeniami um, sú teda spotrebitelia tu zavádzaní. Takže bola by som rada, keby to, keby to e, bolo prijaté. Ďakujem a potom Alois Peterla ako posledný rečník. Yes. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že náš spravodajca má ambíciu neskončiť e, svoju prácu len úmyslami a potom nechať e, spotrebiteľa, aby čelil ešte ťažšej situácii, ako čelí dnes. A som rád, že sledujeme princíp proporcionality a zvlášť som rád tomu, že nechceme zbyrokratizovať všetko príliš na všetkých úrovniach a že berieme do úvahy tradície, hlavne e, malé a stredné podniky a e, malé podniky. Podľa mňa to, to je určite vítaný vývoj. Chcem dodať jednu vec. Nechcem e, skomplikovať život nášho spravodajcu, ale ako včelár musím poukázať na niektoré špecifiká Nedokázal som sa vyznať vo všetkej tejto papierovej práci, ale čo sa stane s medom? Ak e, sa pozrieme na, ten, na expiráciu e, v celej Európe, je to od jedného roka po, po neobmedzenú dobu. Naozaj je to rôzne v jednotlivých krajinách a spotrebitelia sú z toho zmetení. E, vieme, že e, sú tisícky roč, rokov starý, existuje tisíc rokov starý med, ktorý ešte stále je mm, možné spotrebovať, čiže táto expiračná doba môže byť naozaj veľmi dlhá. Podľa mňa by sme nemali uh, označovať e, e, med, pokiaľ ide o dobu použiteľnosti, pretože taká doba tu naozaj neexistuje. A potom dátum výroby. Čo je to dátum výroby? Sezóna, v ktorej včeli e, vyrobili med, čo je de facto mm, dátum výroby, alebo je to dátum, kedy bol med naplnený do pohárov alebo nejaký nádob potom spoločnosti, ktoré kupujú med e, celosvetovo, miešajú to s medom e, z krajín, od ktorých pochádzajú a označujú to ako med, ktorý pochádza z určitej krajiny. Toto by sa malo zregulovať. Neviem, či budeme schopní toto zariadiť v tejto správe, ale moje stanovisko je také. Mohli by ste mi prosím povedať, čo sa deje s medom? Ďakujem. Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois. Nuž, takýto prírodný človek ako Alois Peterle má špecifikum. Slovinský med bude ešte um, jedli o 2000 rokov, či toto jedli faraóni, to neviem, ale zdá sa, že to prežilo. Zdá sa, že ten med prežil. Zaujímavé. E, pán, pán rediteľ Pudlet z komisie a e, pani Zomer potom bude môcť odpovedať na ten med. Pán Pudelet, ja mám na vás otázku. Kapitola 6 a 7. Veľmi rozsiahle národné ustanovenia, ktoré <clears throat> sa tu umožňujú. Čiže ako to vyzerá, akým spôsobom je ten systém harmonizovaný mm, s komunitárnymi ustanoveniami a e, napríklad švajci, švajčiarsky syr, e, a, akým spôsobom má splňať národné ustanovenia, takže akým spôsobom toto spolu nejak je v súlade. Oui, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste nám dali slovo. Počúval som veľmi pozorne všetky návrhy, ktoré odzneli. Rozličné kompromisy. Je jasné, že 800 návrhov toto je um, naozaj historická udalosť. Nikdy sme také niečo nevideli. To je obrovský počet. Ale komisia by predsa len chcela znovu potvrdiť alebo mať formálnejšie stanovisko, e, ako to počas e, plenárky. Ide o označovanie e, front of packs. Myslím si, že nikto skutočne nespochybnil ten základný spôsob, akým toto stanovisko, pokiaľ ide o nutričné označovanie, sa zrealizovalo. Ďakujeme pani Somer a ostatným e, poslancom, ktorí uznač, uznajú, uznávajú potrebu tohto označovania. E, pokiaľ ide o národné programy, viete, že stanovisko komisie vždy bolo prospech týchto národných programov, vzhľadom na to, že je to vývoj, ktorý je dlhý a progresívny smerom k totálnej harmonizácie. Zdalo sa nám ťažké počas dopadovej štúdie nariadovať e, nejaké komunitárne programy na informáciu spotrebiteľov. No a preto sme skôr zvolili národné programy dobrovoľné, ktoré samozrejme môžu byť rôzne v členských krajinách, to je princíp subsidiarity, ale po určitých, určitom počte rokov by sme mohli uvažovať o dvoch alebo troch programoch a neskôr dospieť k, ku komunitárnemu programu. Ale medzi tým, medzi časom, to znamená teraz, tieto národné programy sa nám zdajú byť lepšie. E, pokiaľ ide o e, tú čitateľnosť, to bola veľká diskusia v rade, v rozličných výboroch. Myslíme si, že mať len definíciu čitateľnosti. To nestačí, musí to byť dô... Preto chceme hovoriť o veľkosti písmen, môžeme hovoriť o tejto veľkosti a mať návrhy ako napríklad také, ako boli v rade, ale naozaj my si želáme, aby to bolo jasné, čisté, preto, aby priemysel bol schopný um, teda aby vedel, čo ho čaká, keď bude tlačiť svoje mm, mm, etikety alebo mm, teda texty s označením. Pokiaľ ide o pôvod, tak chcem zdôrazniť, že my si myslíme, že je oveľa dôležitejšie zabezpečiť, aby dobrovoľné informácie v oblasti pôvodu nezavádzali spotrebiteľa. A, ale Samozrejme, veľmi pozorne budeme sledovať hlasovanie v tomto výbore a tiež záverečné hlasovanie v parlamente, pretože tento problém označovania pôvodu musí z, hlavne v súvislosti s našimi kolegami z Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo, ktorí vyprodukovali zelenú knihu na túto tému. Tu sa musíme snažiť, e, teda budeme to veľmi pozorne sledovať. Počuli sme aj návrhy o napodobeninách, o, pro, o potravinách, ktoré sú napodobeninami Myslím, myslíme si, že právny arzenál, ktorý dnes máme, nám umožňuje v prípade, že sa bude korektne uplatňovať zo strany národných kontrolných orgánov, že by mohol umožniť aktívne bojovať proti takýmto napodobeninám, ktoré zavádzajú spotrebiteľa a e, predstierajú, že napríklad sír, ktorý je vyrobený s, e, s rastlinnými tukmi, že toto je skutočný sír či už je to generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo alebo bývalé riaditeľstvo pre označovanie, či už to bude všeobecné pravidlo v oblasti zavádzania e, spotrebiteľov, čo je vlastne podvod. Myslíme si, že národné kontrolné orgány, ktoré chcú bojovať proti takýmto napodobeninám, majú právne nástroje preto, aby zastavili takéto klamstvo a my samozrejme e, túto nemáme žiadne presné, um, nejaké presné pravidlá. Pokiaľ ide o med, tak legislatíva e, nenariaduje e, dátum expirácie pre každý produkt. Je to práve ehm, producent, ktorý je za to zodpovedný výrobca, potom čo sa urobia štúdie trvanlivosti. E, tak sa stanoví takýto dátum. Každý výrobca, a teda hlavne výrobca medu, ale platí to aj pre jogurty, alebo meso, klobásy a podobne, má voľné ruky, pokiaľ ide o štúdie, ktoré sa urobili v súvislosti s trvanlivosťou jeho produktu, že indikuje 3, 4, 5 rokov. Neviem, či máme ísť až do dôb Egypta, ale podľa mňa toto, e, tu nie je žiadny legislatívny text, ktorý určuje, že trvanlivosť produktu je taká a taká. Každý priemysel alebo výrobca v rámci, teda keď hovoríme o výrobcoch medu, je zodpovedný za e, dátum spotreby produktu, ale legislatíva nariaduje každému výrobcovi potravinárskeho produktu, aby takýto dátum uviedol na obale. Pokiaľ ide o horizontálne uvádzanie textu na označeniach na tej národnej úrovni existujú postupy, ktoré sú teda naplánované s veľmi prísnymi podmienkami spojenými s, so zdravím spotrebiteľa. Ale aj keby sme vymazali túto kapitolu, tak členské krajiny to môžu urobiť iným postupom. Máme napríklad postup, ktorý nazývame Smernica o technických normách 9834, e, ktorá umožňuje členským krajinám, aby notifikovali tieto technické pravidlá a toto je e, výhoda mať takéto postupy, pretože oni umožňujú široké konzultácie nielen e, v komisii, ale aj iné členské krajiny môžu odpovedať na takéto otázky. Takže toľko. My samozrejme veľmi pozorne sledujeme, alebo budeme sledovať hlasovanie, ktoré bude mať tento výbor zajtra, pretože e, váš výbor s pani Somer ako spravodajkyňou a s, je výborom, ktorého sa najviac týka tento text. Ale ako povedal komisár Dali počas svojho vypočutia v parlamente, želali by sme si, aby táto legislatíva, ak sa príjme, umožnila spotrebiteľom poznať mať maximum informácií o produkte, ktorý kupujú. <clears throat> Možno, že nie všetci potrebujú všetky informácie, ale podľa záujmov 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ my chceme všetkým týmto 500 miliónom spotrebiteľom poskytnúť maximum informácií, aby urobili tú správnu voľbu a nakupovali eh, produkty podľa svojich potrieb. Samozrejme, hovoríme aj o nutričných profiloch, to je spojené e, v tomto veľkom rámci označovania s tvrdeniami, e, ktoré sa týka zdravia alebo ehm, výživy, ale my by sme si želeli, aby spotrebitelia neboli zavádzaní všetkými takýmito tvrdeniami, všetkými týmito rôznymi informáciami. To je náš princíp. Chceme, aby informácie boli poctivé a komplexné, aby im spotrebiteľ rozumel a aby nebol e, zavádzaný, e, aby tu neboli nejaké zavádzajúce E, interpretácie, ktoré by mohli vypichnúť alebo dať do popredia niečo pozitívne a skryť e, negatívnu stránku určitého produktu. Toto je cieľ legislatívy v súvislosti s tými tvrdeniami a nutričnými profilmi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Pudelet. Myslím, že aj med bol objasnený, že tam nemá byť žiaden dátum spotreby. Myslím, že sme si počuli všetko, čo sme dnes chceli povedať. Pani Zomer, chcete sa prosím ešte raz vyjadriť? Áno, stručne. Áno, dovolte mi, aby som zareagovala na zo pár vecí. Drahá kolegyňa Vilmot, označenie podľa semafóra by malo byť iba pre spracované produkty. To hovoríte vy. Ale my potrebujeme nejaký systém označovania, ktorý by bol uplatniteľný pre všetky produkty. A vy s vašim semaforom, kde prosím pre vás začína a končí spracovaný produkt? Toto sa nedá použiť na základné potraviny a vy to viete. A preto vo Veľkej Británii to nie je zavedené celoplošne a nikdy to ani nebude. Toto je diskusia, ktorá prebieha vo Veľkej Británii, trošku možno aj v Nemecku, ale tam sú to naozaj iba veľmi osobne zainteresované kruhy. Na úrovni EÚ to neprebieha vôbec. A ešte jedna vec. Vy mi stále vyčítate, a nielen mne, ale aj ostatným, že že stále podporujeme iba priemysel, že sme stále iba na strane priemyslu. A ja už to nechcem počúvať. Keď vy podporujete GDA, formát GDA, tak potom podporujete vy veľký priemysel, pretože tento koncept pochádza od veľkého priemyslu. Oni ho vytvorili, 20 sektoru to pokrýva a mnohé malé a stredné podniky, hm, tie najmenšie, tie predstavujú 80 sektoru a na tie stále zabudáte. A tu vy vašimi predpismi označovania ničíte pracovné miesta. Takže by som vás poprosila, aby ste sa nad tým ešte raz zamysleli láskavo. A, drahý Peter Líze, nie sú len stovky malých podnikov, je ich 10 tisíce v členských štátoch Európskej únie. Toto je sektor potravinárstva a naše regionálne špeciality odtiaľ pochádzajú. Takže prosím, toto majme stále na zreteli že to nie je iba tento veľký priemysel, tieto veľké podniky, to je iba veľmi malé percento. To povrchové spracovanie Krista Klas to podporuje, myslím, že k tomu máme pravidlá. Ten produkt predsa nie je e, jedovatý e, v dôsledku takéhoto spracovania. Máme tu iba maličké hraničné hodnoty a keď to znova tam budeme označovať, tak myslím, že bude úplne zmetený spotrebiteľ a to podľa mňa nie je potrebné. Označenie pôvodu, to povedal kolega Schnellhardt, e, podporuje protekcionizmus v členských štátoch označenie pôvodu, ktoré má platiť pre všetky produkty a ich hlavné zložky. Áno, ja si to tiež myslím. Uh, tam tá lávka medzi ochranou spotrebiteľa a protekcionizmom na strane druhej, táto e, hranica je v prípade označovania pôvodu e, veľmi tenká. Preto potrebujem najskôr hodnotenie dopadu, dopadovú štúdiu. Toto je podľa mňa realistická cesta vpred. A A potom ešte ďalšie pozmaňovacie návrhy. Ja som sa snažila do e, novej správy e, zapracovať čo možno najviac návrhov. A je tu aj návrh od tieňových spravodajcov, ktorý som sa snažila nejako zohľadniť. A tam sa hovorí o tom, že meso by sa mal označovať, keď e, pochádza z bytunku bez um, bez eh, omráčenia, bez eh, anestézy. Eh, takže sú tu také zvieratá, ktoré sú takýmto spôsobom porazené, tak pre mnohých ľudí toto meso je absolútne nepriateľné. A to by sa malo označovať na obale. To platí napríklad pre ortodoxných židov, že veľké časti takýchto zvierat nemôžu konzumovať, že nie je možné ich riadne uvádzať na trh, takže to meso košer je mimoriadne drahé. Áno, toto je téma na diskusiu, ja sa nechcem vedieť ani za, ani proti, ako máte hlasovať, to si prosím každý uh, sami rozhodnite. Ja z dôvodov ochrany zvierat som proti uh, takémuto poražaniu zvierat bez mm, omráčenia. Otroxní židia sa na mňa s týmto obrátili, ja to plne chápem. E, tiež mi povedali, že e, keď sa poráža podľa ortodoxného systému, tak potrebuje 8 rokov vzdelávania, 8 rokov školení, e, než vôbec je pripustený k takejto činnosti. Takže toľko k 177. To prosím zvážte, keď budete o tom hlasovať. Pokiaľ ide o alkohol, bola by som teda konzekventná a vyňala všetky alkoholické nápoje. Áno, vždy tu vzniká otázka, čo s tými nízkoalkoholickými e, nápojmi, s tými alkopopmi, ale je potrebné, aby tam bolo uvedené, že to obsahuje alkohol. Môžeme tam samozrejme uviezť aj vyživovú hodnotu, kalórie a tak ďalej, no ale či nám to nejako pomôže bojovať e, proti e, konzumu alkoholu u mladých, neviem. E, podľa mňa komisia by mala na tomto mieste najskôr e, to preskúmať, či vôbec má zmysel alkoholické, alkoholické nápoje e, označovať podľa e, tohto nášho systému. Potom imitáty, áno, to som tiež povedala, že je potrebné to označovať, nemám nič proti tomu, je to problém, ale ako komisia hovorí, bojovať proti imitátom to je nesprávna cesta. Prečo sme mali proti ním bojovať? Chutia ako originál, sú istotne lacnejšie ako originál a spotrebiteľ len skrátka musí byť informovaný o tom, čo kupuje. O to ide. Nejde o to, aby sme ich z trhu zmietli. Nie ide o to, aby naozaj vedel spotrebiteľ, že to je imitát a nie originálny výrobok. A spotrebiteľ sa môže sám rozhodnúť, či áno alebo nie. A mnohí sa rozhodujú často aj podľa peňaženky. A ešte niečo ku komisii, veľkosť eh, písma, aby to bolo čitateľné. Pff tu nemôžeme povoliť, to presne vieme a preto sme v našich konsolidovaných pozmeňovacích návrhoch hovorili o tom, že aj veľkosť písma predstavuje jeden z aspektov, ktoré sú mimoriadne dôležité, ale že sú tam aj mnohé ďalšie faktory, ktoré je potrebné zohľadniť. Vyňatie médu, pokiaľ ide o ustanovenia o dátumu výroby a datum spotreby. Tým by sa mala zaoberať rada, rada, pretože ja neviem, ako dlho vydrží, vydrží med, v tom sa nevyznám. Neviem ani, či by bolo dobre ponechať to na samých producentoch. Ako povedala komisia, že každý spotrebiteľ sa môže rozhodnúť, ako to označí. Možno by sme sa mali snažiť dosiahnuť nejakú jasnejšiu úpravu eh, na inej úrovni, na inom fóre. A ešte jedna vec, to som zabudla na úvod povedať, a to už je naozaj môj záver. Je tu mnoho pozorňovacích návrhov, alebo niekoľko, pokiaľ ide o označovanie produktov s obsahom GMO, geneticky modifikovaných organizmov eh, či už živočíšneho pôvodu, kde tie zvieratá napríklad eh, požívali krmoviny z GMO. Toto je podľa mňa nepripustné v tomto návrhu nariadenia. My k tomu máme úpravu, tam ide o kontrolu a označovanie GMO. Tu môžeme pozmeniť, ale nemôžeme to prosím robiť na tomto mieste. Ďakujem pekne za diskusiu, ďakujem aj za tie slova chvály, ktoré sa tu ozvali. Očakávam ešte nejaké e, verbálne náražky e, zo strany odporcov a prosím vás, e, ja to určite prežijem, už som počula mnoho, čo som musela prežiť prežuť. Ďakujem. Ďakujem. Eh, pani Zomer hovorí pán predseda. Na záver rozpravy sme dnes dosiahli. Zatiaľ budeme hlasovať. Prosím, doneste si hlasovacie kartičky a začneme, prosím, presne o 9. Takže vidíme sa zajtra. Končím dnešnú schôdzu.